Príjemné popoludne. Navrhujem, aby sme začali našu schôdzu výboru AFET. Najskôr, ako zvyčajne, schválenie programu schôdze. Sú, prosím, nejaké námietky k zmene programu? Ak nie, tak prejdeme k bodu 2. Oznámenia predsedu Predsedajúci nemá žiadne oznámenia, takže prejdeme k tretiemu bodu. Schválenie zápisnice z 1., 4., 11., 16., 20., 22. júna. Ak nie sú námietky, prejdeme ďalej. A teraz by sme konkrétne prešli k bodu 4. A tým je výmena názorov z veľvyslancami Mexika, Koreji, Turecka, Austrálie a zástupcu veľvyslanectva Indonézie. Títo zastupujú skupinu MIKTA. Srdečne vítame našich hostí, ktorí prezentujú toto inovatívne partnerstvo MIKTA, ktoré zahrňa um, 5 krajín Mexiko, Indonézia, Korea, Turecko, Austrália a konkrétne ide o pani Nikolu Golden-Smith, ktorá e, zastupuje austrálsko veľvyslanectvo v EÚ. Tá predniesie úvodné slovo. Najskôr by som predstavil ostatných rečníkov, ak dovolíte. Ďalej pán Juan Jose Gomez Camacho, e, veľvyslanec Mexika pri Európskej únii. Ďalej pán Chong Yan, e, veľvyslanec Korejskej republiky pri Európskej únii. Ďalej pani Ajze Uzer, ktorá e, je zástupkyňou prvého misie stále zastúpenia Turecka pri Európskej únii. A pán Asa Silalahi, ktorý je radcom Charles d'Affaires e, v dočasnej funkcii na veľvyslanectve Indonéskej republiky pri Európskej únii. Preč Európska únia má široké bilaterálne vzťahy so všetkými krajinami MIKTA. Predsa len si ceníme pridanú hodnotu tohto združenia MIKTA v snahe docieliť dodržiavanie medzinárodného práva bezpečnosti a taktiež usilovať sa o reformnú agendu v iných oblastiach ako napríklad klimatické zmeny a rozvojová pomoc. No preto sme vďační za to, že máme túto príležitosť diskutovať v takomto novom formáte, hľadať nové spôsoby budúcej e, spolupráce medzi Európskym parlamentom a touto skupinou Miktaň. Nech sa páči, teraz dostáva slovo zastupkynia austrálskeho veľvyslanectva na 10 minút a potom budú nasledovať ďalší štyria zástupcovia Tie budú mať po 5 minút. Ďakujem. Pán prvý podpredseda, e, je pre mňa veľkou cťou zúčastniť sa tejto schôdze a môcť prehovoriť k vám. Chcela by som ospravedlniť nášho pána veľvyslanca. Ochorel náhle a preto sa žiaľ nemohol dnes zúčastniť tejto schôdze. Ospravedlňuje sa za svoju neúčasť. Už ste spomenuli túto tú skupinu. Chcela by som vám krátkosti priblížiť niekoľko podrobností, najmä vzhľadom na to, že Austrália sa nedávno ujala úlohy koordinátora v tejto skupine MIKTA a budeme pôsobiť ešte rok v tejto e, funkcii. Chcela by som priblížiť z pohľadu Austrálie trochu toto zoskupenie krajín, a potom, ako ste povedali, pán popredseda, ostatní zástupcovia tiež prednesú svoj pohľad na vec. Myslím, že máme dobrú príležitosť diskutovať o niektorých eh, témach, v ktorých máme spoločné hodnoty aj EÚ, aj krajiny MIKTA. Zhruba pred dvoma rokmi 5 eh, týchto veľkých krajín sa zhromaždilo, zasadli ministri zahraničných eh, vecí Mm, pri príležitosti generál, zhromaždenia OSN Mexiko, Indonézia, Kórea, Turecko, Austrália sú možno trošku nezvyčajným zoskupením. Všetky tieto krajiny majú výrazný vplyv v našich eh, zemepisných oblastiach, ale každá krajina je odlišná, máme svoje vlastné priority, ale tieto priority eh, sa naozaj aj doplňajú a spolu majú väčšiu váhu ako keby sme konali jednotlivo. Krátko si priblížim eh, všeobecné informácie. Spoločný HDP eh, všetkých krajín je zhruba 5,3 bilióna dolárov a eh, predstavujem zhruba 8 svetovej ekonomiky a tento rok sa očakáva ešte nárast našej ekonomiky sú na 12., 14., 15., 16. a 17. mieste celosvetovom meradle a rastieme rýchlejšie ako mnohé krajiny v prvej desiatke. Podľa skupiny Goldman Sachs Mexiko možno bude piatou najväčšou ekonomikou od roku 2050. PricewaterhouseCoopers eh, odhadol, že Indonézia by sa mohla stať do roku 2037 najväčšou ekonomikou, taktiež Turecko zrejme bude v prvej desiatke a Austrália, Kórea budú naďalej sa snažiť o čo najlepšie pozície keď sa pozrieme na všetky krajiny spoločne, tieto krajiny predstavujú dosť veľký objem obchodu. Zvyškom sveta predstavujeme e, viac ako 230 miliardový e, obrad služieb a tovarov, ktoré si vyvážajú z EÚ a takmer 170 miliard eur, čo sa týka dovozu do EÚ. E, obyvateľstvo všetkých našich krajín je zhruba 530 miliónov Všetky tieto krajiny sú sami za seba členmi OSN, taktiež G20, VTO, ako aj globálneho partnerstva pre rozvoj. Taktiež vnímame um, takmer rovnako významné globálne témy a snažíme sa angažovať sa ehm, na globálnej úrovni v týchto veciach. Rôznorodosť našich globálnych krokov je našou pracovnou silou a pre Austráliu je toto zoskupenie novým doplnkom medzinárodných partnerstiev, ktoré sme tradične uzatvárali. Domnívame sa, že zložitosť moderného sveta si vyžaduje inovatívne spôsoby zachovávania plnenia našich záujmov. Výzvy, ktorým čelíme, prekračujú hranice a zahrňajú terorizmus, klimatické zmeny, energetickú bezpečnosť, bezpečnosť dodávok, taktiež uzrateľný rozvoj globálnej zdravie, ako aj migrácia. Snažíme sa e, spolu s partnermi pracovať na týchto témach, e, máme spoločné priority a snažíme sa spoločne dosiahnuť lepší, prosperujúcejší región, ale aj celé globálne prostredie. Polské krajiny MIKTA sú poznačené taktiež rôznorodosťou, ale zároveň máme aj dosť veľa spoločných črt a e, vďaka tomu sme praktickými partnermi. Všetky tieto krajiny sú podporovateľmi otvorených, slobodných pravidiel e, svetového poriadku. Taktiež ide o demokratické krajiny, e, veríme vo voľný obchod, hospodársky rozvoj a toto sú hodnoty a záujmy, ktoré máme spoločné aj z EÚ. MIKTA je fórum na výmenu názorov a taktiež je to priestor snažiť sa hľadať spoločné riešenia. Je to fórum, ktoré snáď nám pomôže smerovať verejnú mienku na medzinárodnej úrovni v prospech nás všetkých. Taktiež nám záleží na globálnej ekonomike. Chceme podporovať globálnu prosperitu tým, že chceme byť otvorení obchodu. Skupina MIKTA môže byť presazovateľom taktiež liberalizácie obchodu ako aj investícií. Krajiny MIKTA môžu zohrávať premostivaciu úlohu medzi rozvinutými a rozvíjajúcimi sa krajinami, najmä na globálnych fórach, ktoré sa e, týkajú chudoby, ako napríklad e, udržateľná agenda do roku 2030 Účasť na týchto stretnutiach nám dáva príležitosť spojiť naše hlasy a presadzovať spoločné záujmy medzinárodného spoločenstva. Austrália sa ujala úlohy koordinujúcej krajiny pred tým mesiacom a prezala túto úlohu od Kórey. Chceme sa sústreďovať na podporu praktickej spolupráce a chceme sa snažiť o konkrétne výsledky a chceme taktiež nadviazať na úspechy našich predchodcov tým, že budeme podporovať rozvoj tejto novej skupiny MIKTA. Naše ministri zahraničných vecí sa nedávno dohodli na veľmi ambicioznej agende na najbližší rok v súlade s víziou toho, že krajiny MIKTA by mali poskytovať pragmatické, konštruktívne riešenia na výzvy, ktoré sa týkajú globálnej eh, bezpečnosti a prosperity. Naše krajiny podporujú modernizáciu energetických eh, globálnych organizácií, tak aby boli inkluzívnejšie o rozvíjajúce sa krajiny a ich ekonomiky. Chceme najmä oceniť to, že aj G20 sa chce venovať otázke dostupnosti energie v priebehu tohto roka. Chceme taktiež spolupracovať aj s so ostatnými aktérmi, aby sa zvyšila dostupnosť energie. 5 ministrov krajín MIKTA chce podporovať spoluprácu v boji proti terorizmu, v boji proti násilnému extrémizmu a radikalizácii, chce presazovať globálnu bezpečnosť a taktiež podporiť úsilie, ktoré podporuje e, dobrú správu veci verejných demokracií a ľudské práva. Naše krajiny chcú spolupracovať aj v obchodných e, a správskych záležitostiach, v otázkach udržateľného rozvoja a chcú taktiež podporovať vedomostné ekonomiky našich krajín. Okrem toho sme sa dohodli, že budeme spolupracovať v snahe podporovať rodovú rovnosť. Chceme znižovať rozdiely v zamestnanosti žena mužov o 25 do roku 2025 na základe našich eh, národných okolností chceme podporovať rodovú rovnosť v celej škále činnosti skupiny MIKTA. Ako bude postupovať naša spolupráca a ako sa bude posilňovať, eh, budeme hľadať nové príležitosti spolupráce, aby sme spájali náš hlas, aby bol spolu silnejší, nielen aby zahrňal našich 5 krajín, ale dúfajme aj EÚ, s ktorou máme veľmi úzke a priateľské vzťahy. A taktiež máme spoločné hodnoty a záujmy, ako som už povedala. Domnievame sa, že naša rôznorodosť je jedinečným hlasom a že tento hlas môže byť E, výrazným e, prispievateľom v boji za medzinárodnú prosperitu a mier za relatívne krátke obdobie od vzniku tejto skupiny naše krajiny skonštatovali, že um, môžu toho dosiahnuť spoločne veľa. Austrália dúfa, že e, skupina MIKTA bude príkladom pre ostatné krajiny. Bude to príklad takéhoto spoločného úsilia krajín, ktoré chcú využiť svoju rôznorodosť krajiny, ktoré sa spolu chcú snažiť o inovatívne riešenia založené na spolupráci, riešenia na spoločné problémy. Vážený pán popredseda, chcem sa poďakovať za to, že som tu mohla dnes prehovoriť. Ďakujem za to, že ste nás pozvali a teším sa už teraz na otázky vás či vašich kolegov tu prítomných. Po tom, čo prehovoria moji štyria kolegovia. E, ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo jeho excelencii Juan José Gómezovi Kamačovi, ktorý je veľvyslancom Mexika pri Európskej únii. Ďakujem, vážny pán popredseda, za to, že ste nás dnes prijali. Ďakujem aj všetkým poslancom výboru AFED za to, že sa zúčastňujú tejto schôdze. Chcem sa poďakovať aj Nikole, ktorá už veľmi dobre priblížila, čo presne je toto zoskupenie krajín MIKTA. Teda, ak dovolíte, pán popredseda, chcel by som eh, priblížiť eh, tak trošku eh, zmýšľanie Mexika v tomto kontexte a tiež ako spolupracujeme s kolegami a ako vnímame našu budúcu spoluprácu s EÚ. Mexiko, ako viete, je veľká krajina. Je to zmáhajúca sa ekonomika a je zrejme jeden z najvýznamnejších hnacích eh, motorov eh, v snahe rastu a pritom vychádza z niečoho, čo je v samotnej podstate zo skupenia MIKTA a síce globálna zodpovednosť. Znamená to, že krajiny, ktoré sú veľkosťou podobné krajinám skupiny MIKTA, a taktiež krajiny, ktoré majú čoraz väčší vplyv, tak ako krajiny MIKTA a taktiež krajiny, ktorých bohatstvo sa neustále zvyšuje, tak ako krajiny MIKTA, musia znášať väčšiu zodpovednosť v globálnom dianí. Vážne pán popredseda, v súčasnosti je veľmi ťažké viesť globálnu diskusiu na mnoha rôznych tém bez toho, aby boli e, súčasťou týchto rokovaní aj krajiny skupiny MIKTA. Teda takáto globálna zodpovednosť e, nás e, zhromaždila, pretože sa domnievame, že máme spoločné hodnoty, zásady, ale aj záujmy, ako už povedala Nikola. A domnievame sa, že sme takou e, spoločnou silou v prospech dobra. Okrem globálnej zodpovednosti e, však e, je veľmi relevantná otázka globálneho riadenia. V súčasnosti sa veľmi ťažko riešia veci osamotene, či už ide o otázky mieru, bezpečnosti, ale aj prosperity. Vyžaduje si to spoločné zapojenie a preto by sme sa mali podielať na globálnom spravovaní veci verejných a taktiež mali by sme zvyšovať schopnosť medzinárodného spoločenstva vysporiadúvať sa s týmito výzvami, tak aby sme dokázali zabezpečiť prosperitu všetkým. Mexiko si veľmi dobre uvedomuje, a je to súčasťou e, nášho zmyšľania, že prosperita nemôže vzniknúť v izolácii, musí byť spojená aj s úsilím v iných oblastiach. A na toto sa sústredujú všetky krajiny skupiny MIKTA. Mexiko a myslím, že sa týka aj niektorých iných krajín zo skupiny MIKTA je to krajina rôznorodá, je to veľká krajina a taktiež je e, veľmi výrazná e, v porovnaní s ostatnými eh, latinskoamerickými krajinami, ale taktiež je významným hráčom aj eh, v porovnaní so severoamerickými eh, krajinami a zároveň sa rozvíjajú aj prepojenia na tichomorskej strane, ale aj na opačnom fronte, teda z EÚ. Teda takáto spolupráca ako keby doplňa tú širšiu stratégiu Mexika, ktorá je to Mex- Mexiko, ktorá sa vníma samo seba ako krajinu, ktorá má globálnu zodpovednosť a má povinnosť angažovať sa viac v tomto globálnom úsilí v snahe o lepší svet. sú skupenie krajín MIKTA od svojho vzniku pred troma rokmi pracuje intenzívne nielen v tom, že sa snaží e, zohrávať významnejšiu globálnu úlohu, ale taktiež, a to je doteraz veľmi úspešné, snažíme sa rozvíjať interné siete medzi nami samotnými, snažíme sa nielen spoznávať sa navzájom, ale predovšetkým snažíme sa lepšie prepájať naše inštitúcie, našu spoločnosť, jednotlivých aktérov, v rámci eh, našich krajín, aby sa lepšie poznali, aby si lepšie rozumeli s ostatnými štyrmi krajinami. A tým vytvárame o mnoho koherentnejšiu, súdržnejšiu skupinu, ktorá nebude bude prispievať k riešeniu globálnych záležitostí v tých prioritných oblastiach, ktoré Nikola spomenula a ktoré Mexiko plne podporuje, ale taktiež v posilňovaní vytvárania prosperity medzi nami samotnými. Toľko teda pán podpredseda z mojej strany veľmi rád odpovie na prípadné otázky. Ďakujeme, pán veľvyslanec. A teraz vystúpi Chong Yang, ktorý je veľvyslancom Korejskej republiky v Európskej únii. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som sa vám Legutko poďakoval ako prvému podpredsedovi výboru AFED a som sa poďakoval aj ostatným členom tohto výboru za to, že máme túto príležitosť vystúpiť. Ja už som sa stretol s niektorými poslancami pri iných príležitostiach, ale možnosť prísť do výboru počas jeho zasadnutia je naozaj veľkou cťou nielen pre mňa, ale aj pre ostatných. Kolegyňa, zastupkyňa Austrálie ako koordinátskej krajiny už e, veľmi komplexne opísala mikta, čiže aby som sa vyhol nejakej duplicite. Vo svojej prezentácii by som sa koncentroval na zo pár vecí a teda budem relatívne stručný. Skupina mikta je z viacerých uhlov pohľadu jedinečná. Môže sa zdať taká nepravdepodobná, nepravdepodobnou, skupinou, keďže mm, členovia sú veľmi rôznorodí, nemáme ani spoločnú kultúru, ani spoločnú históriu. Čiže je veľmi zložité nájsť tu nejakú spoločnú identitu a členovia MIKTA, e, každý dokonca hovorí iným jazykom, ale dospeli sme k názoru, že sú tu určité podobnosti. Sme takými krajinami stredu alebo strednej moci, middle power. Naša spolupráca sa spustila v kontexte G20 a v rámci fóra G20 sa MIKTA nachádza medzi G7 a krajinami BRICS. Sú to krajiny, ktoré sú demokratické, majú trhovú ekonomiku, čiže podobné hodnoty a čo je snad ešte dôležitejšie, všetky tieto krajiny naozaj majú obrovskú ochotu prevziať odpovednosť za globálnu správu veci verejných a riešenie globálnych problémov. Keď sa pozriete na rok 2014, naše hospodárske výsledky a údaje MMF, zistíte, že sme 11. až 17. pokiaľ ide o globálne vyhodnotenie HDP. A pokiaľ ide o naše regióny, tak e, tie sú vo viacerých častiach sveta a každá z našich krajín tam má význačný vplyv. MIKTA chce prispieť k tvorbe štruktúr medzinárodnej globálnej správy veci verejných. Efektívnosť na medzinárodnom fóre bude vyššia, ak zaujmeme jednotnú pozíciu. Snažíme sa takúto pozíciu zaujať k hlavným globálnym problémom a snažíme sa byť e, takým mostom medzi krajinami priemyselne vyspelými a tými rozvojovými. A Koreanskou krajinou je v najbližšom roku Austrália a pod jej vedením budeme spolupracovať pri stanovovaní vlastných priorít, pokiaľ ide o globálnu agendu. No teraz snaď poviem toľko, že Mikta sa ešte len stále tvorí, ale intenzifikujeme naše vnútorné konzultácie, stanovujeme si vlastný program a zaujímame spoločné stanovisko a takýmto spôsobom chceme prispieť k globálnej správe veci verejných. Korea bola koordinátorskou krajinou do augusta 2015 a to bolo to období od septembra 2014 až po august tohto roka. No a Korea sa zamerala hlavne na konsolidáciu konzultačného mechanizmu MIKTA, pretože sme chceli rozšíriť konzultačné kanály. Mm, naozaj v podstatnej mere sa nám to aj podarilo počas toho obdobia. Ministerské schôdzky sa konajú trikrát ročne. Je to už etablovaná vec, na vysokej úrovni a um, dôležitých uh, štátnych zástupcov, taktiež parlamenty stretávajú, bolo to naposledy v júli tohto roka a chceme tento parlamentný dialog ešte viac posilniť, tento mechanizmus. Máme mnoho výmenných programov, čiže o politikov, študentov, akademikov, diplomatov a tak ďalej. A tiež sme vytvorili internetovú stránku MIKTA www.mikta.org. Pokiaľ ide o medzinárodné globálne otázky, vydávame spoločné vyhlásenia. Je to už zaužívaná prax. Napríklad v maji tohto roka sme eh, prijali takéto stanovisko a ministri vydávajú takéto spoločné stanoviská k rôznym témam, napríklad pokiaľ ide o ebolu, pokiaľ ide o rozvoj e, a jeho financovanie, pokiaľ ide o klimatické zmeny. Regionálne otázky, tam máme tiež spoločné komuniké, napríklad pokiaľ sa sú nás e, v Severnej Koreji, e, pokiaľ ide o MH17 let Malaysia Airlines a spoločné vyhlásenie k teroristickým útokom v Turecku, takže sú spoločné vyhlásenia. MIKTA koordinuje politiky, spoločné stanoviska, snažíme sa mať spoločné stanovisko na medzinárodných fórach, ako napríklad K20, eh, OSN a tak ďalej. A myslíme si, že naozaj ten priestor na spoluprácu je veľký, pokiaľ ide teda o spoluprácu medzi MIKTA a Európskou úniou. Všetci jednotliví členovia MIKTA spolupracujú ako dôležití partnery z EÚ, teda majú úzke vzťahy s Európskou úniou. Európska únia a MIGTA zdieľajú spoločné základné hodnoty, máme spoločné vízie v mnohých oblastiach. Mnohé oblasti teda majú potenciál na spoluprácu, ako napríklad boj proti terorizmu, rozvojová politika, klimatické zmeny, katastrofy a počítačová bezpečnosť. Už sa spustili určité dialógy s SVČ a s Komisiou Európskej únie. Bol to teda v prvom poroku 2015 a naďalej budeme sa snažiť spolupracovať. Ďakujem pekne za to, že ste si ma vypočuli a ďakujeme ešte raz za pozvanie. Ďakujeme, pán veľvyslanec. A teraz zostáva slovo pani Úzer, zástupkynia vedúceho tureckej misie pri EU, tureckého zastúpenia. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán podpredseda za to, že ste nás sem dnes pozvali. Dovolte mi, aby som sa poďakovala aj austrálskej ambasáde za koordináciu tejto schôdky. Sermienal, môj veľvyslanec, mal byť tu, ale máme tu ministra, tureckého ministra pre európske záležitosti na návšteve v Bruseli takže preto zastupujem moju krajinu dnes ja tu. Ako už poukázali predrečníci, MIGTA je rýchlo sa rozvíjajúca iniciatíva, má dôležitú úlohu ako transnárodná rozvíjajúca sa platforma. Túto úlohu tu sme sa zaetablovali v relatívne krátkom čase a krajiny MIGTA sú všetky aktívnymi a kohotivými členmi globálnych inštitúcií ako G20, VTO a OSN. Čiže sme veľmi aktívni aj na globálnom fóre. A ako e, platforma e, môžeme naozaj byť pozitívnym činiteľom v globálnych e, problémoch krajiny s určitou hospodárskou úrovňou. Snažíme sa teda spojiť naše sily a zohrávať koord koordinovanú, konštruktívnu úlohu v regionálnych a globálnych otázkach, čiže to bude takou konštruktívnou silou. A ako chceme tento cieľ dosiahnuť? No už konkrétnou spoluprácou medzi členmi MIKTA a s dielaním našich názorov na globálne a regionálne otázky. Čiže chceme prohlbovať našu spoluprácu a to sa potvrdilo aj na ministerskej schôdzke MIKTA počas plného zmaždenia OSN. Jednou z tých prioritných oblastí je humanitárna kríza, alebo teda humanitárne otázky. Dovolte mi, aby som teraz viac pohovorila o Svetovom humanitárnom samite, ktorý bude v Istambule budúci rok, v maji budúceho roka. Naozaj platí, že súčasný humanitárny systém, ten medzinárodný, je pod veľkým tlakom a že je tu naozaj medzera medzi potrebami a obmedzenými zdrojmi a táto sa neustále prehlbuje, čiže sa snažíme efektívnejšie využívať naše zdroje a spojiť úsilie v tejto oblasti. Zároveň humanitárne krízy sú skutočne cezhraničné, napríklad obrovský exodus utečencov je toho príkladom. No a generálny tajomník eh, avizoval e, tento prvý humanitárny summit. Je to naozaj veľmi aktuálna vec a dúfame, že tento summit zohrá kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o riešenie víziev súčasného systému s účasťou všetkých relevantných aktérov. Vítame vedúcu úlohu EÚ a jej členských štátov pokiaľ o globálne humanitárne otázky a aktívne zapojenie Európskej únie do prípravy aj tohto samitu. Pán Kimún, vyhlásil Istanbul za mesto, kde bude prvý humanitárny summit. Urobil to počas valného zhromaždenia OSM v roku 2013 a počas tohto prejavu upozornil na pozíciu EÚ ako jedného z hlavných donorov a tiež Turecko eh, ako kraj, uvedol ako krajinu, ktorá ehm, je mm, popredí, pokiaľ ide o príjem utečencov. Syrijskí utečenci u nás e, momentálne je syrijská komunita najväčšia, samozrejme okrem Sýrie. V Turecku máme viac než 2,2 milióna sírčanov, 260 tisíc sírčanov, je 25 dočasných ochranných centrách. Dostávajú tam potravu, zdravotnú starostlivosť a e, služby školstva. Potom 1,8 milióna syrinských utečencov žije v rôznych regiónoch Turecka. A tí sú v, pod režimom ochrany a majú k dispozícii e, bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Pokiaľ ide o Kiris, našu južnú provinciu. Tam je dokonca Sirčanov viac než Turkov, čiže viete si predstaviť, ako situácia v teréne asi vyzerá. Ide teda o vec, ktorá si vyžaduje komplexný globálny prístup a všetky krajiny by sa mali naozaj spojiť, aby sme predchádzali a prekonávali problémy, ktoré spôsobuje takáto e, migrácia. Čiže ten svetový humanitárny summit sa bude konať práve za takýchto veľmi e, krehkých okolností, aj naozaj načasovaný veľmi dobre. Cieľom je venovať sa humanitárnemu systému, ktorý v súčasnej forme nerieši problémy čoraz komplikovanejšie súčasných humanitárnych kríz. My ako hostovská krajina chceme, aby tento summit bol naozaj úspešný. A myslíme si, že toto bude naozaj historický summit. Našim spoločným cieľom je, aj to veľmi jednoduché, je lepšie reagovať na humanitárne krízy, chrániť, zachraňovať životy a takto zachrániť ľudstvo. No, tých víziev je tam naozaj veľa. Takže príprava samitu pod vedením OSN. Je to uh, teda um, nadnárodná e, iniciatíva, ale by sme krajinou, ktorá veľkou mierou prispieva uh, napríklad e, podpora tvorby e, kapacít v krajinách, e, ktoré sú týmto krízam najviac vystavené. To poprvé, po druhé podporujeme globálne kroky, pokiaľ ide o humanitárne krízy, napríklad priamo pomoc vasilským krajinám utečencom. A po tretie, potrebujeme nájsť nové formy financovania na globálnej úrovni, aby sme mohli naozaj v núdzových e, situáciách reagovať. Takže predvydateľnosť, spolahlivosť a udržateľnosť takýchto e, finančných e, zdrojov. Tento summit teda naozaj bude milníkom a je to obrovská príležitosť pre medzinárodné spoločenstvo a naše medzinárodné úsilie posilniť pri novými metódami, novými uhlami pohľadu, aby sme riešili tieto spoločné výzvy a príspevky všetkých aktérov samozrejme budú nevyhnutné pre úspech tohto podujatia a pomôžu zmeniť naozaj životy mnohým. K sami tu môžu prispievať nielen krajiny, ale organizácie, jednotlivci. Ak máte záujem o ďalšie informácie, môžete ísť na internetovú stránku www humanitariansummit.org. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. A ako posledný vystúpi pán Silalahi, šarže d'affaires na veľvyslanectve Indonéskej republiky pri EU. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán prvý podpredseda. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujem aj predrečníkom. Ja by som na predrečníčku nadviazal a doplnil tri také veci, ktoré Indonézia vníma ako dôležité. Poprvé, spolupráca v oblasti boja proti terorizmu, po druhé, klimatické zmeny a po tretie, rozvojová spolupráca. Čiže spolupráca MIKTA v oblasti boja proti terorizmu, výmena informácií, e, koordinácia národnej legislatívy. Indonézia navrhuje podporiť e, náboženský dialog, e, interreligiózny dialog ako nástroj boja proti terorizmu. Nede iba o hospodársky rozvoj, boj proti chudobe, ale ide aj o prekonanie predsudkov netolerancie, Čiže umiernenosť, tolerancia, mier ako také leitmotívy. Dôležitým aspektom je samozrejme vzdelávanie. Mladá generácia je momentálne konfrontovaná e, s E, dezinformáciami e, o iných náboženstvách. Je to kombinované e, s politickou, hospodárskou nespravodlivosťou. Potom klimatické zmeny. Indonézia chce podporiť novú dohodu o klimatických zmenách, to je o boji proti ním. A pokiaľ ide o COP21 v Paríži v novembri a v decembri tohto roka, Naša vláda však zdôrazňuje, že MIKTA musí spolupracovať a podporovať sa, pokiaľ ide o odolnosť voči klimatickým zmenám. A ešte posledný aspekt, ten tretí, tým je naša ponuka v súvislosti s rozvojovou spoluprácou. Indonézia bola e, jedným z predchodcov e, tej trojuholníkovej spolupráce, tzv. E, pomoc krajinám s podobnými problémami a chceme, aby sa strategická spolupráca konala hlavne v oblasti polnohospodárstva, vzdelávania, znižovania chudoby, plánovania rozpočtov, riešenia katastrof, demokracie a spravodlivosti. Indonézia napríklad úspešne spolupracuje na osi juh-juh, podpora komunít, polnohospodárstvo, um, vidiecké centra, znižovanie rizika prírodných katastrof, boj proti klimatickým zmenám, tvorba kapacít pre demokraciu a tak ďalej. To je všetko z mojej strany. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Nech sa páči. Kolegovia, máte slovo. Pán Cenok, koordinátorom za ECR v rámci AFED. Ďakujem veľmi pekne, to bolo veľmi zaujímavé. Vždy sa v zahraničnej politike niečo nové učíte každý deň. Už 13 rokov pracujem v rámci zahraničnej politiky, ale priznám sa, že som vôbec nevedel o skupine MIKTA. A skutočne ma zaujímali prezentácie našich e, hostí a aby som to zhrnul, chápem to tak, že vaše hospodárstva nie sú točne veľké na to, aby boli v skupine BRIC a máte e, spoločné to, že ste demokraciami, ktorými napríklad Čína a Rusko, povedzme, nie sú, nedo, nenaplňajú takúto klasifikáciu. Pokiaľ ide o ECR, my sme za akýkoľvek demokratický klub, akokoľvek, e, akokoľvek e, nekonzistentný by sa zdal na prvý pohľad. E, ide nám samozrejme o stabilitu, o skvalitnenie riadenia a tak ďalej, ale musím povedať, že to, čo sa deje v Turecku, ma naplňa istými obavami, pokiaľ ide o ľudské práva, isté štandardy a mm, podporu istých skupín v Sýrii. Mám otázku. Má vaše zoskupenie sekretariát? Ak áno, kde? Respektíve, ak nie, plánujete zriadiť sekretariát? Alebo pracuje vaša platforma len koordinovanie cestou ambasád či zastúpení? Plánujete ten, tento, tento rok po sankciách eh, pre Rusko, tak eh, bola zriadená mm, rozvojová banka, ktorá má nahradiť IMF a Svetovú banku pre krajiny BRIC, alebo ich nahradiť. Plánujete aj vy takéto niečo? Plánujete zriadiť vašu vlastnú rozvojovú banku medzinárodnú, podobne ako v prípade zoskupenia BRIC? Takže ďakujem veľmi pekne som za zodpovedanie otázky. Ďakujem. Pani Sarnes. Euh, Monsieur le Président. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Domnívam sa, že táto iniciatíva je veľmi zaujímavá. A niektoré krajiny sa takto rozhodli zoskupiť sa, aby viac mohli prispievať k riešeniam otázok globálneho riadenia. Myslím, že to je veľmi dobrý signál. Zrejme to dokazuje aj zlyhanie iných formátov, napríklad G20. Vieme, že e, tam sa riešenie e, sporov žiaľ nejako neposúva. Súvisí tým z, e, taktiež otázka vývoja krajín BRIC, či to pôjde s Ruskom alebo B, či dôjde k zbližovaniu BRICu, respektíve BRICu a MICTY to je podľa mňa relevantná otázka. Ako povedala zastupkynia Turecka, e, teším sa, že, sa chys, že, prebie, že prebehol prvý humanitárny summit. E, myslím si, že v kontexte globálnej stratégie, humanitárnej pomoci, rozvojovej pomoci v najbližších rokoch podľa mňa to bol veľmi dôležitý e, signál a chcela by som sa ešte venovať otázke utečencov a Sýrie. Isté, že chápeme akým problémom čeli Turecko. Nie je to jediná, jediná krajina, ale je to krajina, ktorá prijala najväčší, najvyšší počet eh, utečencov, eh, aj keď eh, vieme, že v krajinách Mikta sú aj iné krajiny s iným postojom k utečencom, myslím konkrétne na Austráliu, myslím, že väčšina rozvinutých krajín by predsa len mala prijať istý počet sírčanov, utečencov zo Sýrie a takáto solidarita by sa nemala vzťahovať len na Európsku úniu, ale na všetky rozvinuté krajiny, myslím, že aj na Austráliu by sa to malo vzťahovať. A na záver by som chcela povedať, že vieme, že e, môžeme podporiť humanitárnu pomoc, môžeme poskytovať finančnú pomoc, ale predovšetkým bude potrebné na pomoc vyriešeniu samotného konfliktu. To si bude vyžadovať politické, diplomatické, možno aj vojenské zásahy, ale na politickej úrovni bude potrebné e, zakomponovanie e, celého regiónu, vrátane Ruska, vrátane Turecka. A všetky tieto krajiny budú musieť byť ochotné a schopné rokovať eh, za jedným stolom aj za účasti EÚ v snahe dosiahnuť jedného dňa eh, nejaké politické riešenie tohto konfliktu. Mr. Büchner. veľmi pekne. Pán Büchner, eh, ďakujem za slovo. Ja sa môžem pridať k predrečníčke i hneď Teší ma, že sa snažíte niečo robiť v prospech utečencov, po prvé, a po druhé aj v boji proti chudobe. Chcel by som sa opýtať, čo konkrétne máte v pláne a ako chcete postupovať ďalej. Druhá otázka. Celkom iste chcete ako skupina krajín, ktoré spolupracujú, získať väčší vplyv aj na úrovni OSN. Aké reformy považujete za potrebné? Um, aby sa toto podarilo uskutočniť. Ďakujem. Uh, thank you. Ďakujem veľmi pekne, pán Miemo. Ďakujem, pán predseda. Sme veľmi povďační našim hosťom za to, že nám poskytli informácie o tejto iniciatíve. Ja som takisto nevedel o tejto iniciatíve a Vždy je dobré, keď si krajiny vymieňajú skúsenosti a keď eh, spolupracujú spolu, keď ide o krajiny, ktoré zdávajú hold hodnotám OSN. Ja som sa chcel spýtať, podobne ako pán Tanok už eh, hovoril, ja by som chcel vedieť, ako bude vaša platforma vyzerať do budúcna? Či budete mať e, sekretariat? Ako bude vaša štruktúra, vyzerá štruktúra vášho zoskupenia? A akým spôsobom sa koordinujete? Napríklad v New Yorku mm, v rámci valného zhromaždenia prebieha nejaká koordinácia medzi vami v rámci tohto formátu v New Yorku. Ďakujem veľmi pekne. Pane Pigdeos. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne našim hostom, ktorí medzi nás dnes po obede prišli a poskytli nám informácie o veľmi zaujímavej iniciatíve. Akým spôsobom sa chcete zhostiť témy terorizmu? My vieme, že existujú rôzne typy terorizmu a krajiny čelia rôznym tváram terorizmu, bojujú proti nemu. Existujú rozličné plány v rámci OSN, NATO, EÚ a e, túto, toto zoskupenie tvoria krajiny, ktoré sú rozdielne a pokiaľ čelia terorizmu, tak istotne čelia rôznym e, typom terorizmu. Zaujímalo by ma, ako vnímate vy túto otázku. Ďakujem veľmi pekne. Mm, zdá sa, že už nikto, že už sa nikto do diskusie nehlási. Možno bude, možno by som už mohol preto odovzdať slovo našim hosťom a poprosili, aby zareagovali na otázky, ktoré tu zazneli. pani Nikola Gordon-Smith. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, veľmi rada. Možno, že ja odpoviem ako prvá a potom kolegovia si budú želať doplniť moje odpovede zo svojej perspektívy. Nezamýšľame zriadiť sekretariát MIKTY na teraz. Budeme pokračovať tak ako doteraz. Každá krajina. Mm, budeme využívať tzv. rotujúci systém, budeme sa striedať a každá krajina bude každý rok vedúcou krajinou koordinácie, takže tá odpoveď je viac menej jednoznačná. MIKTA nie je blokom ako takým. pred veľkými zahraničnými zasadnutiami sa nestretávame, napríklad pred G20 alebo inými veľkými zasadnutiami. My, my propagujeme, podporujeme to, na čom sme sa dohodli a takým spôsobom vlastne aj pracujeme Budeme na tom aj ďalej pracovať, e, budeme to ďalej revidovať, uvidíme, ako to časom pôjde. Myslím, že už môžem povedať, že nemáme plány na novú rozvojovú banku. Mm, naša spolupráca v, tejto, v tomto formáte je v skorých štádiách a určite nemáme plány uh, ohľadne zriadenia banky, na, rozvoje banky v tejto etape. Trošku teraz skáčem z témy do inej témy. Máte pravdu, pokiaľ ide o terorizmus. Tých hrozieb je veľa, sú rôznorodé, čelíme im ako krajiny a rozmanitosť vlastne znamená aj rozličné pohľady na boj proti terorizmu. V Austrálii sa zídu experti na boj proti terorizmu a jeho financovanie. Bude sa to konať v kontexte ministerského zasadnutia e, v roku 2016. Vnímame, že existuje priestor na koordináciu a podporu diskusí v rámci EÚ a OSN a podporu uznesení OSN, pokiaľ ide o násilný extrémizmus a otázku zahraničných bojovníkov. Zamýšľame sa podeliť o, na, o naše názory, informácie a osvedčené postupy za účelom analýzy, ako akým spôsobom budeme podporovať jednotlivé uznesenia OSN. Um, ehm, Austrália sa domnieva, že pokiaľ ide o globálnu bezpečnosť, MIGTA môže zohrávať mimoriadne konštruktívnu úlohu, pokiaľ ide o budúce mierové operácie. pár podrobností ešte k otázke utečencov. Toto sa týka skôr Austrálie. My sme nedávno oznámili, že bude dodatočných 12 tisíc miest e, v dispozícii pre utečencov zo Sýrie a alokovali sme 44 miliónov dolárov na pomoc e, ktorá bude určená na riešenie tejto situácie. E, táto suma by mala slúžiť tým, ktorí zostali bezdomová. Poprosím teraz kolegov, spýtam sa ich, či by radi doplnili ešte moje vystúpenie. Ďakujem veľmi pekne, pán Kamačo, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda sme povďační za položené otázky, také dve, tri prípomienky. Jednak k tej inštitucionálnej časti nášho zoskupenia nezabúdajme, že sme mladým zoskupením. Vznikli sme len pred dvomi rokmi. Odvtedy inštitucionalizácia vlastne prebiehala tak, že sme sa snažili skutočne dobre medzi sebou komunikovať za rôznymi účelmi. Dodnes, sa, dodnes to vyzerá tak, že sa my zrančných vecí stretávajú trikrát za rok, plus ešte ďalšie zasadnutia pod korejským vedením. Čiže my to nevnímame tak, že by sme mali byť nejakým, nejakou prísnou štruktúrou. Berieme to trošku flexibilne a cestou zasadnutí, minist- zasadnutí ministrov sa snažíme o túto flexibilnú spoluprácu, koordináciu a komunikáciu. A ak to môžem tak e, povedať. E, ja e, to nevnímam tak, že by sme mali zriadovať inštitúciu podobnú rovnak, rov, inštitúciu podobnú rozvojovej banke. Hovorili ste o porovnaní s BRICS. My sa snažíme vyhnúť tomuto porovnaniu. Nemyslíme si, že takéto porovnanie je potrebné. Mikta hovorí jasnou rečou, hovoríme jasne, za čím stojíme. Ide nám o spoluprácu ohľadne globálneho riadenia. Vnímame sa ako zoskupenie krajín, ktoré má vplyv individuálne či spoločne a našim cieľom je um, zmena k lepšiemu v našom za pomoci globálneho úsilia. Pokiaľ ide o OSN e a multilaterálne otázky, komunikujeme pravidelne, prebieha aj pravidelná koordinácia medzi našimi delegáciami v New Yorku, Ženeve a vo Viedni. Nuža na miestach ako aj Brusel je, stáva sa takáto komunikácia čoraz dôležitejšou. EÚ nie je len našim dôležitým prirodzeným partnerom, ale myslím si, že aj spoločne môžeme vykonať veľa dobrých vecí. Ak si vezmeme COP21 pre Mexiko je obrovskou prioritou, ale nie len pre Mexiko, ale aj vo svetle globálnych víziev, globálneho riadenia. Krajiny MIKTA usilovne pracujú, diskutujú medzi sebou, chceme sa ubezpečiť, aby sme mali v Paríži pripravené záväz- primerané záväzky. Potom ATT, to je niečo, o čom začneme diskutovať v blízkej budúcnosti chceme sa venovať e, otázke boja so zbraniami a tak ďalej. Takže to sú všetko veci, ktorým sa chceme venovať. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. K tej inštitucionalizácii či sekretariátu myslím si, že už kolegovia veľmi už, už odpovedajú dostatočne doteraz bola koordinajúcou to bolo v rukách koordinujúcej krajiny, e, ktorou bola do augusta Korea, čiže u nás vlastne bol ten ad hoc sekretariát a teraz e, na ďalší rok bude predsedníckou krajinou Austrália. Pokiaľ ide o rozvojovú banku, krajiny BRICS e, majú rozvojovú banku, existuje AAAB, azijská rozvojová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

Okay. Uh, Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome. Príjemne popoludnie. Srdečne vás eh, vítam späť po krátkej prestávke. Prejdeme teraz ďalej v programe k bodu 5 konkrétne na našom programe. Vidíte tu overené vypočutie na tému stratégia EÚ v kontexte Iránu po jadrovej dohode kolegovia Srdečne vás vítam na tomto vypočutí. Toto vypočutie má prispieť k diskusiám v rámci prípravy správy vlastnej iniciatívy pána Howita, na ktorej bude pracovať v najbližších mesiacoch o stratégii EÚ voči Iránu v kontexte takto obdobia po dohode. Yeah. Yesterday was adoption day, the day in which Iran Začala sa e, uplatňovať v praxi táto dohoda na základe spoločného rozsiahleho plánu krokov. E, Toto je významný krok vpred e, v procese budovania dôvery medzi zúčastnenými stranami. Medzinárodná atomová agentúra chce zabezpečiť um, overovanie a prieskum taktiež E, týchto záväzkov. Včera Európska únia schválila legislatívny rámec na zrušenie e, všetkých e, finančných a súradských sankcií. Zrušenie tento legislatívny rámec nadobudne účinnosť v deň začiatku plnenia, len čo Medzinárodná atomová agentúra overí plnenie tejto dohody a nových záväzkov na strane Iránu. Kolegovia, táto dohoda uzavretá 14. júla napriek všetkým obmedzeniam je významným krokom vpred po 12 rokoch neúspešných a frustrujúcich rokovaní. Je to významný krok vpred, pretože Diplomácia je naďalej významným nástrojom v boji proti globálnym výzvam. Toto je mimoriadne relevantné, najmä v období, keď konsenzus v kontexte e, Bezpečnostnej rady OSN je dosť zložitý. Nedávno dosiahnutá dohoda medzi členmi Bezpečnostnej rady OSN, tento e, druh dohody E3 e plus 3, je významným výsledkom plná forma plnenia tejto dohody um, bude dôležitá aj z historického hľadiska. Európska únia vždy verila tomu, že diplomácia je súčasťou tohto procesu kontrol, e, teda v kombinácii aj so sankciami a kontrolami. A keď sa začalo rokovať e, s iránskou stranou, Hm, sme na to poukažovali. Dohoda, ktorá bola dosunutá vo Viedni, um, obmedzuje eh, bycie iránskych orgánov a na oplátku eh, dostane Irán možnosť eh, ukončiť izoláciu svojej ekonomiky. V prípade neplnenia by sa tieto obmedzenia opäť zaviedli a to, že budú momentálne zrušené, otvorené nové príležitosti pre iránsku ekonomiku Iránske banky e, týmto najsem získajú prístup e, do globálnej ekonomiky a taktiež e, do systému SWIFT a rôznych iných medzinárodných systémov. Bude to znamenať, že Irán bude môcť získať 100 miliard dolárov v zmrazených prostriedkoch dohoda a je najvýznamnejším úsilím v snahe podporovať vzájomnú dôveru a zbližovanie od islamskej revolúcie v roku 1979. Kompromis, ktorý bol dosiahnutý napriek aj nepriateľským postojom e, ozbrojených ložiek na oboch stranách, je o to cennejší. Dnes e, tu chceme diskutovať o politických a geopolitických dopadoch tejto dohody, či sa tým veľmi výrazne zmení prostredie na Blízkom východe, lebo nie dúfam, že po tejto prvej dohode bude nasledovať celý rad rôznych iných dohôd, e, ktoré sú tak potrebné pre stabilitu celého regiónu. Isté, že nestane sa to že dne na deň, ale teraz e, sa už e, tento proces predsa len začal. Ďalšia otázka je, či normalizácia vzťahu s Iránom môže zastaviť sektárske združenia v tomto regióne, či to pomôže v boji proti islamskému štátu, či to pomôže v procese politického prerodu v Damasku, alebo či to taktiež zvýši stabilitu vzťahu medzi Iránom a Libanonom. Mnoho krajín v tomto regióne má isté obavy, konkrétne Saudská Arábia a iné. V mnohých prípadoch Irán môže využiť e, tých 100 miliárd dolárov na posilnenie e, celého regiónu, ale taktiež musíme vnímať veci v kontexte e, výdavky Iránu na Um, vojsko predstavovali 15 miliárd dolárov v roku 2014. E, toto je len niekoľko tém, o ktorých z chceme diskutovať aj s našimi odborníkmi. Teraz by som im veľmi rád dal slovo. Dáme slovo Eli Germaje, ktoré zastupuje Európsku radu pre zahraničné vzťahy, taktiež doktor Uzbek Parsi, ktorý je riaditeľom v Európskom výskumnom centre pre Irána a taktiež Cornelius Adebara, ktorý je výskumníkom v rámci Európskeho programu nadácie Carnegie vo Washingtone. Najskôr dostal slovo Eli Gerenmaje. Ďakujem. Ďakujeme za to, že ehm, dostávame možnosť zúčastňovať sa ehm, týchto rokovaní fáza schváľovania práve začala tento týždeň a zastupcov Európskej inštitúcii sú práve teraz vo Viedni, kde sa hovorí o konkrétnych krokoch plnenia. Je tu celý rad oblastí, v ktorých spolupráca medzi Európou a Iránom môže byť predmetom mm, rokovaní. E, sú to sporné menej sporné oblasti. Ja sa budem sústraďovať na diplomatické e, formy riešenia problémov najmä čo sa týka konfliktov, vieme, že celý región je v obrovskom e, chaose, ale ja sa tu sústrediť na to, prečo Európa má a musí konať v tomto smere. Chcela by som poukázať na tri hlavné oblasti, ktoré by Európa mala zvážiť vo svojich kontaktoch s Iránom. Poprvé, Európa musí prejsť na nový prístup k blízkému východu a taktiež ku konfliktu, do ktorého zapojený Irán a to kvôli zvyšujúcim sa nákladom proces integrácie sa v tomto regióne čoraz viac vymýka spod kontroly a taktiež v mnohých týchto konfliktoch sa situácia veľmi výrazne posúva. Okrem toho, po druhé, sú tu veľmi výrazné toky utečencov a to je naozaj ešte len vrchol ľadovca. Ak situácia bude naďalej takáto zhorčujúca sa, tak e, sa ešte e, problém vyostrie ďalej. E, islamský štát, po tretie, nepodarilo sa obsiahnuť, držať pod kontrolou konanie predstaviteľov islamského štátu. Taktiež je tu riziko ohrozenia um, internej bezpečnosti. Uh, Zaznam som príklady um, v Paríži, v Kodani a tak ďalej. A udalosti z posledného roka dokazujú, že Európa si nemôže dovoliť takýto laxnejší prístup ako naši uh, partneri v USA, ktorí sú vysokým chránení vzdialenosťou, je potrebný naliehavý prehodnotený prístup k Iránu aj k krajinám celého regiónu, čo sa týka bezpečnostného postupu do budúcna, pretože aktuálna politika e, zdá sa e, neplní naše strategické ciele. Ďalej, e, druhý dôvod, prečo Európa musí konať, je, že v diplomatickom prostredí po uzavretí dohody I'll continue while the technicians do their job. <laughs> the post-deal diplomatic momentum really môže príjmať Európu, prehodnotiť, ako sa postaví k tomuto dianiu. Potom, tom, čo vysoká predstaviteľka Mogheriniova ohlásila prijatie dohody, otvorilo to novú kapitolu vo vzťahoch medzi EU a Iránom. Je to kapitola vzťahov podľa jej slov. Je to kapitola nádeje, mm, avšak toto je ešte iba začiatok spolupráce medzi Iránom a, a celým svetovým medzinárodným spoločenstvom. Sú jasné náznaky toho, že aj keď rokovania o týchto jadrových témach eh, sa dostali do akejsi finálnej fázy. Ešte stále sú mnohé oblasti, eh, v ktorých sú spoločné záujmy EÚ a Iránu, o ktorých je potrebné rokovať v posledných niekoľkých mesiacoch od prijatia dohody. Navštívili eh, našu krajinu ministri zahraničných vecí, najskôr odkladali svoju cestu do Iránu, kým sa neuzavrú dohody. Taktiež bolo znovu otvorené zastúpenie eh, veľvyslanectvo eh, v Iráne, aj to sa čakalo na uzavretie dohody. Myslím, že toto všetko dokazuje, že zahraničná politika EÚ sa presúva k, eh, od akejsi stratégie držte pod kontrolou k istým konštruktívnym vzťahom do budúcna. Sú tu oblasti, ktorých môže prebiehať spolupráca a v sporných oblastiach môže pretrvávať e, akési konkurenčné postavenie oboch partnerov e, na Blízkom východe e, sa Irán podielal na vzniku viacerých konfliktov, ale nemusí podporovať ich eskaláciu. A práve naopak môže pomôcť k ich riešeniu. Myslím, že by sme nemali si upierať možné zisky, ktoré by nám mohla priniesť spolupráca s EÚ ďalej. Tretí dôvod, prečo Európa má využiť túto chvíľu, je že z dôvodu svojej zemepisnej polohy sa musí mohlo viac angažovať v užšom kontakte s Iránom ako USA. Vďaka dosiahnutiu dohody vzniká platforma, teda v rámci rokovne vznikla platforma, ktorá sa uzoratím dohody v podstate e, prerušila. Nevieme, ako presne budú ďalej pokračovať vzťahy medzi EU a Iránom. v lete, keď prezident Obama prejavil veľkú neochotu podporiť túto dohodu a taktiež eh, hlavný vodca Iránu eh, prejavil takisto neochotu už spolupracovať s USA. Teda medzi USA a Iránom eh, nie je veľmi ochota spolupracovať a práve o to viac je relevantnejšie, aby Európa sa ujala aktívnejšej úlohy v kontakte s Iránom. Vieme tiež, že Existuje aj precedens z minulosti. Máme tu e, fázu e, kľúčového dialógu a rozsiahleho dialógu. A aj keď tieto fázy mali aj svoje výhody a nevýhody, myslím, že môžeme využiť skúsenosti z týchto rokovaní. Moje odporúčania sa e, týkajú toho, že Európa musí mať vytvorené dostatočné politické štruktúry v vzťahu s Iránom, aj v dialogu o sporných otázkach, aj o otázkach spolupráce. Mali by sme oceniť pracovnú skupinu, ktorá vznikla práve s cieľom kontaktu z EÚ. Čo sa týka možnej oblasti, do ktorých by sme mali zapojiť Irán, e, to by som spomenula, zmierovací proces e, v kontekste. E, Sádskej Arábie. Tu e, sa musíme snažiť e, o zmiernenie napätia medzi týmito regionálnymi rivalmi. Mali by sme taktiež zabrániť šíreniu násilia zo Sýrie do Jemenu a taktiež by sme mali zabrániť šíreniu e, ďalej do Libanonu. Taktiež si musíme vytvoriť akýsi vzorec tohto angažovania sa. Ja by som odporúčila dialog na najvyššej úrovni s Riadom, aj s Teheránom. Mali by sme využiť už existujúce kontakty v tomto regióne. Ďalšia oblasť, na ktorú odporúčam sa sústrediť, je Sýria. A taktiež je potrebné vytvoriť politickú platformu, v rámci ktorej regionálni aktéry, e, Turecko, Irán, Sádzka Arábia si zadnú za jeden stôl s medzinárodnými aktérmi vrátane USA a Ruska, aby sa snažili viesť e, rozumný dialog e, o budúcom postupe. Myslím si, že si musíme reálne uznať, že Irán má veľké zájmy v Sýrii, nemôže len tak ustúpiť z tohto procesu a taktiež rysy, príklad Ruska a posledných eh, týždňov dokazuje, že aj eh, ono tam má svoje záujmy. Vieme, že angažovanosť týchto krajín môže ovplyvniť eh, konanie prezidenta Asáda, či už ide o poskytovanie humanitárnych koridorov, taktiež ukončenie používania treštých bomb alebo rôznych iných fóriem boju, boja. Toto zmierovacie konanie by nemalo prebiehať v rámci procesu um, tretich ženevských stretnutí, ale v iných kontextoch. Eh, ďalej, ďalší bod je kampaň boja proti islamskému štátu. Vy ste na úvod spomenuli, že Irán eh, musí prispieť k boju proti islamskému štátu. Eh, keď sa opýtame iránskej strany, tí sa pýtajú, či Európa je ochotná podielať sa na tomto procese boja proti islamskému štátu. Myslím, že by sa o mnoho viac malo koordinovať toto konanie na oboch stranách Je tu snaha koordinovať e, pozemné jednotky a priamo e, na mieste medzi e, za Iránom. Keď sa pozeráme napríklad z Afganistanu, keď sa vedli rokovania pod zhruba rovnakým vedením vtedy na strane iránskeho ministerstva zahraničných vecí. Vtedy sa podarilo e, vytvoriť program výmeny e, informácií o boju proti Talibanu. Teraz e, dilema pre Západ v kontexte Iraku a spolupráce proti islamského štátu spočíva v tom, že by v procese takéhoto konania podporovali v podstate islamský štát tým, že by šítko zbrojné zložky mali takúto formu novej podpory. Ale ak by vzniklo nejaké Hlavné riadiace stredisko Čelovici by to pomohlo v Iraku. Je potrebné viesť širšie rokovania s Iránom a taktiež e, musí vzniknúť taká širšia e, kampaň proti islamskému štátu a taktiež e, by sa malo vydecidiť zastúpenie um, Sýrie v Bagdade a tiež medzivládne štruktúry by mali byť zapojené do toho procesu vytvárania bezpečného prostredia ďalej sporná otázka Hezbalahu v Izraeli. To je veľmi dôležitá skutočnosť pre Európanov. V priebehu posledného roka to bola snaha vylúčiť Irán za týchto rokovaní v regióne. A v priebehu tohto obdobia sa ešte spevnili vzťahy medzi Iránom a Hezbalahom v súčasnosti e, tieto vzťahy sú v podstate odlišné oproti roku 2003, keď sa s Iránom rokovalo na tému Hezbalahu. Ja si myslím, že celková povaha týchto vzťahov e, by sa dala dosť výrazne oslabiť, najmä e, na vojenskej strane, ale taktiež si musíme reálne uvedomiť, aké sú naše spoločné záujmy s Iránom, čo sa týka stability Libanonu a, a taktiež zachovania veľmi um, krehkého rozdelenia moci v krajine a tiež čo sa týka um, ohrozenia šírenia islamského štátu extremistických skupín do Libanonu. Aj toto je ďalšia téma na rokovania s Iránom a, a taktiež e, s ich vedením v kontexte Hezbalahu. Môžeme tiež podporovať e, rokovania o možných výmenách e, s Izraelom, najmä čo sa týka um, osídlení na Golanských výšinách. O tomto sa v posledných mesiacoch hovorilo Hezbala a Irán by mali uprednostňovať tento systém výmen v čo najväčšej možnej miere. Teda celková povaha vzťahov medzi Iránom a Európou, ako by som ju odporúčala podporovať, mal by to byť vzťah založený na spolupráci, na výmenách, na konkurenčných postojoch v rôznych oblastiach. Chceme podporovať rôzne formy spolupráce e, tam, kde to je reálne možné, ale nechceme sa schovávať ani pred spornými témami, e, ktoré sú kľúčové pre európsku bezpečnosť. E, ďakujem. Thank you. Uh, and, uh... Ďakujeme. A teraz sa dávam slovo pánovi Parsimu, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem aj za pozvanie vystúpiť na túto veľmi aktuálnu a citlivú tému. Ja sa pokúšim, pokúsim odvesať na to, čo povedala pani Geran Majech a chcem pokázať nejaké domáce aspekty tohto vývoja, pokiaľ ide o tento deal a jeho dopady priamo v Irane. Uh, už na jar tohto roku bolo evidentné v diskusii v Iráne e, vo verejných zdrojoch, ale aj v kulároch, že parlament e, bude zohrávať svoju úlohu, pokiaľ ide o uznanie a do istej miery aj prijatie tejto jadrovej dohody, ale tiež bolo zjavné, že pre mnohých to bude skôr poradná úloha, ktorú bude tento parlament zohrávať, teda že nebude môcť zastaviť takúto jadrovú dohodu. No a v tom čase išlo stále iba o teoretickú jadrovú dohodu, nebola ešte ani podpísaná, nebola vyrokovaná. No a za ostatné týždne vidíme dopady e, týchto signálov, ktoré som spomínal z jary, teda že iránsky parlament e, rokoval O, tejto téme rozpráva bola naozaj veľmi živá, o, o tomto díle a o jeho obsahu. Bola tam veľká e, miera e, kritiky, rovnako ako v kongrese, ale zároveň e, bola táto dohoda uznaná ako realita. Čiže je tu taká formálna akceptácia alebo väčšia miera formálnej akceptácie v rámci parlamentu, čo potom môže zvať svoju úlohu aj pokiaľ ide o Najvyššiu bezpečnostnú radu krajiny. To, že táto dohoda bola podpísaná, neznamená, že je to realita. Sú to také dva rozmery, ktoré musia byť splnené, aby sa stala táto dohoda realitou. Poprvé, všetky strany musia v zmluve obsiahnuté eh, záväzky dodržať a politická dlhovekosť e, tejto dohody e, bude mm, vyplývať z toho, kto čo získa, čo získa ktorá e, skupina z uplatňovania tejto dohody. A to bude ten ďalší boj v Iráne, teda parlamentné voľby sa blížia v februári budúceho roka, a taktiež voľby do rady expertov, ktorí volia najvyššieho lídra. Čiže uvidíme, ako to dopadne, pokiaľ ide o obe strany barikády v s týmto dílom, s touto dohodou. Či sa bude snažiť nejako vytrieskať politický kapitál z toho, že tá dohoda bola podpísaná, alebo či na to budú pokazať ako na nejaké zlyhanie, tak aby e, opozíciu alebo svojich protivníkov e, aby im znemožnili uh, získať politický kapitál z tejto dohody. Čiže o toto ide v domácej politike momentálne. Uh, relevantný aspekt pre e, aktivity EÚ z oči voči Iránu e, práve teda spočíva v tomto. No a Irán jeho hlavným obchodným partnerom na západe, predtým než bol spustený sankčný režim, bola Európska únia a preto sa obracajú a hľadia práve týmto smerom, pokiaľ ide o podstatné zvýšenie nielen obchodu, ale aj e, dohôd, dialogu a tak ďalej. Čiže EÚ bude kľúčová. A toto je samozrejme príležitosť ale je to aj zodpovednosť. Zodpovednosť, pretože ak nebudú vypadať žiadne dividendy, konkrétne prínosy z tejto dohody, pokiaľ je to zlepšenie hospodárstva Iránu, mnohé z tých argumentov, ktoré odzneli v rámci toho domáceho e, boja na podporu e, tejto dohody e, odpadnú, nebudú relevantné a vláda už nebude môcť, ani prezident nebude môcť využívať toto diplomatické víťazstvo pokiaľ ide o ďalšie aspekty e, teda toho volebného programu, ako napríklad e, uvoľnenie spoločenskej atmosféry a situácie, čo sú teda veľmi dôležité e, prvky v očiach voličov v Iráne. Tiež som dostal za úlohu povenovať sa konkrétne tomu, ako by mohla vyzerať spolupráca EU-Irán. Je tu veľa takých kľúčových slov. Po prvé, musí to byť strategický dialog a po druhé, musí to byť štrukturovaný dialog. Teda nemôže ísť o e, nejaké jednorazovky na tú tému, na inú tému, a la carte menu. E, myslím, že toto by mohlo jediné priniesť taký úspech, pretože toto očakávajú strany na oboch stranách e, tejto dohody pokiaľ ide o budúcnosť. Čiže väčšia miera koordinácie a ako spomínala Eli, tak aj um, väčšia akceptácia toho, ako ten región vyzerá, čiže nie ako by sme chceli, aby vyzeral, ale ako naozaj reálne vyzerá. Čiže ide o možnosť mimo Iránu vďaka tejto dohode samozrejme s uvedomením si, toho, že Irán sa púšťa do aktivít, ktoré možno nechvalujeme, alebo ktoré sú v rozpore s našimi zájmami, že napriek tomu Irán je nevyhnutným aktérom, ak chceme riešiť otázky v tomto regióne, niektoré z nich naozaj veľmi naliehavé. Takže nemusí to byť na vyššom dobi náš priateľ, ale môže to byť potenciálny partner. A aby sme zistili, eh, do akej miery to bude partner, na to sa musíme angažovať, musíme spustiť konkrétne procesy. Dialóg EÚ s Iránom teda musí zachádzať eh, za rámec nejakých sa najvyššej úrovni politikov. Musí to byť z technickejšej povahy tak, aby sa riešili naozaj e, konkrétne otázky spolupráce a dialogu. Toto je veľmi dôležité. Musí to byť naozaj skutočný dialog a nielen nejaká výmena, memorand o porozumení, o veciach, e, čo k ničomu nevedie. Toto je dôležité nielen vzhľadom na dôležitosť otázok, ktoré sú v hre, ale aj vzhľadom e, na to, aby e, strany, ktoré vyrokovali túto dohodu, aby mohli poukázať, že táto dohoda stála za to úsilie a za ten čas a za tie rizika. Ďalej, pokiaľ ide o regionálny aspekt e, toho dopadu domina na e, celý región, tie regionálne krízy, ktoré tam máme. Áno, súhlasím s Eli, ale doplním jednu vec. Prosím, majme na pamäti, že Irán má e, svoje vlastné vyhodnotenie rizik, má svoje vlastné strategické záujmy a ten deal ako taký túto štruktúru nezmení ale umožní nám eh, takú zrelejšiu, zrelšiu eh, diskusiu s nimi o témach, kde sa o merite veci dohodneme a kde nie. A táto konverzácia pre mňa zatiaľ chýbala a je absolútne nevyhnutná, ak chceme napredovať, eh, pokiaľ ide o otázky napríklad Sýrie alebo Iraku. Takže to sú nevyhnutnosti, ktoré nemusia nevyhnutne zmeniť pozíciu Iránu, mm, z našou pozíciou, ale umožne, umožní to obom stranám dospieť k nejakej dohode. Čiže buď to sa dohodneme, že sa dohodneme, alebo sa dohodneme, že sa nedohodneme, ale skôr konverzácia bude prebiehať. Čiže kam až eh, táto naša aktivita môže e, zájsť, keď pôjde plnou parou, ak to tak môžem povedať. Vzťahy e, s USA a vzťahy s Európskou úniou, ich zintenzívnenie. E, najvyšší predstaviteľ povedal, že je tu určité zdráhanie, zdráhanie, pokiaľ ide o normalizáciu vzťahu s USA toto úzko súvisí s situáciou na domácej scéne, čiže tu, čo na domácej verejnej mienke nemusí to držať realitu, keď sa o týchto témach bude rokovať. Znamená to o to, že čas ho netlačí a že chce v plnej miere kontrolovať celý ten proces tak, aby sa z toho nestal nejaký nebezpečný terén, čo by možno šírilo obavy medzi tými hardlinermi, pokiaľ ide o pozíciu Islamskej republiky výročí voči USA. Samozrejme, že EÚ nemá takýto problém ako USA, pretože Irán a Európska únia mali relatívne e, dobrý, relatívne plodný, plodný e, vzťah, ale e, vystáva to do akými sa dá tento vzťah obnoviť uvedomujúci, že za posledných 10 rokov sa na našej aj na ich strane toho veľa zmenilo, pokiaľ ide o ich hospodárstvo, kto ho riadí, kto mm, rozhoduje, teda či táto spolupráca naozaj môže reálne nastať. Európska únia má však veľmi dobrý potenciál stať sa znova najdôležitejším obchodným partnerom a politickým um, partnerom, ak obe strany uh, tie rozdané karty uh, využijú ak uh, naozaj budú prebiehať rokovania a dialog a nebude tu snaha jednej či druhej strany nejako diktovať alebo mm, prejavovať neochotu pohnúť sa z pozícií a teda všetko budú nejaké červené čiary, ktoré ani jedna druhá strana nebude chcieť prekročiť a tým pádom reálna diskusia uh, ostane len s božným želaním. Otázka Sýrie, mm, myslím, že v tejto oblasti e, boli nastavené rôzne e, tie červené čiary a myslím, že toto nepomáhalo v tejto diskusii napredovať, skôr naopak brdilo ju to. To je všetko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Náš tretí rečník vystupí eh, z Washington DC. Je to pán Adebar. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, vážené poslankyne, vážení poslanci. Ďakujem za možnosť vystúpiť. Prepačte, že je to možno iba vo forme videokonferencie. Eh, Súdem sa hlavne členom iránskej delegácie, nimi som tiež bol v kontakte v eh, tejto forme. Eh, nie, že by som nerad chodil do Bruselu, nie, onedlho tam vycestujem, ale bohužiaľ dnes nebolo pre mňa možné byť fyzicky prítomný s vami v sále. Načasovanie tohto výboru, eh, tohto vypočutia uh, už chválili um, predrečníci a ja by som chcel doplniť ešte jeden prvok. To, čo sa udialo minulý týždeň a uh, toto je trošku menej pozitívna správa. Išlo o test balistickej strely zo strany iránskej armády a toto zdôrazňuje tú skutočnosť, že pokiaľ ide o celkový entuziasmus okolo toho dílu a naozaj to opodstatne entuziasmus, že sú tu určité zmeny ktoré sa možno neudejú, ako hovorili predrečníci. Regionálna politika Iránu sa asi nezmení a nie je náhoda, že tento test, táto skúška balistickej strely sa konala v čase, kedy parlament prijal dohodu, iránsku dohodu, tento iránsky deal. Pán Parsi hovoril o týchto veciach, e, ja by som na to nadviazal. Pokiaľ ide o regionálnu spoluprácu, dve také veci by som rád povedal v úvode a potom možno prejdem k detailom možnej spolupráce medzi EÚ a Iránom. Takže tie dve veci, e, to tempo, e, alebo to momentum, tá dynamika, ktorá vyplynula z tohto dílu a môže sa povedať do regionálnej spolupráce. A potom druhá vec, No, o tom už hovoril Rusby, takže tam budem trošku, trošku menej detailný. Takže regionálna spolupráca. V tom díle nie je obsahnuté nič, čo by hovorilo o regionálnej spolupráci. Samotný, samotná dohoda hovorí iba o jadrovej problematike. Áno, je to naozaj problémové pre jadrovú diplomáciu, ale neznamená to, že by uh, Irán uh, vlastne hneď e, zmenil celú stratégiu, nie je to žiadna, žiadny nejaký, e, nejaký zázračný vzorec, ktorý by sa dal e, pretaviť na ďalšie krízy, uplatniť na iné krajiny. Saudská Arábia, Izrael a ďalšie krajiny boli spomenuté, ktoré nie sú až také spokojné s týmto dílom, pokiaľ ide o normalizáciu vzťahov s Iránom. Takže ešte raz, táto jadrová dohoda nemusí nevyhnutne viesť k regionálnej spolupráci. A nie je tam táto spolupráca vôbec spomínaná a nie jej forma. Ale keď sa pozrieme na implementáciu tejto dohody v najbližších rokoch, mm, regionálna spolupráca evidentne musí nejakým spôsobom prebiehať, pretože prísna implementácia tohto dílu nie je možná bez nejakých regionálnych dopadov. Čiže nešírenie v širšom kontexte, čiže vytvorenie takého nejakého vhodného prostredia na uplatňovanie tejto dohody a to si vyžaduje regionálnu spoluprácu v líniách toho, čo už načetli predrečníci. Čiže JCPOA, táto dohoda sama o sebe nie že umožňuje regionálnu spoluprácu, ale vyžaduje si ju a toto by mala zohľadňovať aj stratégia EÚ voči Iránu. Takže to bola tá prvá vec, ktorú som chcel povedať na úvod. A teraz tá druhá. Iránske stanovisko. Rúzbech spomínal, že vo februári budú parlamentné voľby a hovoril, že Kamenej bude musieť nejakým spôsobom dostať rovnováhu, pokiaľ tie interné e, skupiny e, v nadväznosti na tú dohodu a jej prezentáciu. Mnohí z vás ste iste počuli o tej diskusii, ktorá prebiehala o jadrovej dohode v USA. V Iráne to bolo podobne haklivé. E, sú tam skupiny, ktoré nechcú absolútne žiadnu formu medzinárodných záväzkov teda napadajú, spochybňujú tento deal, pokiaľ ide o potenciál zbližovania z USA, akákoľvek e, forma e, vzdania sa jadrového programu a tak ďalej. Čiže napriek e, tým davom, ktoré ste v júli videli na uliciach Teheránu, napriek ním táto dohoda nie je nič, čo by sa dalo jednoducho predať verejnej mienke v Iráne. Čiže Napriek podpisu tejto dohody a spusteniu implementácie je eh, možné, eh, že sa to prejaví negatívne ako v USA, tak aj v Iráne. A to tým, že vzhľadom na ten kompromis, ktorý sa dosiahol, to je kompromis eh, s tou druhou stranou a tí hardlinery vzhľadom na to, že je to kompromis, budú niečo žiadať, žiadať nejakú kompenzáciu, budú musieť dostať niečo e, za to, že tento kompromis akceptujú v USA. Viete, že to sú možno nové legislatívne akty o sankciách, možnosť e, regionálnym aktérom dodať e, zbranie, napríklad e, e, Rada pre spoluprácu v Perskom zálive a tak ďalej. No a pre Irán je to hlavne regionálna situácia, spomenal sa konflikt v Syrii, analýza rizik Iránu sa nejako nemení. Vzhľadom na túto dohodu skôr Harlanery možno budú chcieť naozaj nejakú kompenzáciu za to, že túto dohodu akceptovali. A tretia vec, ešte v rámci tohto istého bodu, áno, Európanov v Iráne vnímajú pozitívne, ale zároveň je to iba jeden z mnohých aktérov a rokovania naozaj ukázali, že je tu potreba bilaterálnych rokovaní Iránu z USA. Niekedy tieto bilaterálne vzťahy alebo rokovania Eh, ako by chceli dominovať multilaterálnu agendu, ako by chceli, aby EÚ bola mimo tohto celého. Je to taká istá schizofrenia na iránskej strane, že musia hovoriť s USA, pokiaľ ide o najvyššiu úroveň, pokiaľ uh, ide o tieto rozhovory, tak sú potrebné, ale zároveň samotné rozhovory z USA sú problémom. Eh, Chamenej zakázal ako rozhovory nad rámec jadrovej dohody, čiže uh, toto tú spoluprácu sťažuje. Takže ja by som sa ešte chcel vrátiť k jednej časti, ak to k úspechu vzorca E3 plus 3, Spojené štáty a EÚ e, spolupracovali veľmi úspešne a členské štáty odolali akémukoľvek potušeniu, pokušeniu nejakých čiastočných dohôd s Iránom a skutočne takéto niečo napomohlo a aj naši ďalší partneri, Čína, Rusko, e, to vlastne celkovo to prospelo k úspechu práci na tomto dosie. Čiže mali by sme mať stratégiu smerom k Iránu. My nesmierne radi e, k tejto celkovej práci dnes prispievame, ale ide o stratégiu, ktorá má veľmi silné elementy EU a USA, pretože EÚ sa nemôže zapájať len samostatne, ale určite tak musí, musí tak urobiť aj v kontexte nielen transatlantických partnerstiev, ale aj partnerstiev s inými aktérmi. Dovolte mi zo pár myšlienok, ehm, zo pár úvah, ako by to mohlo vyzerať do budúcna. Dohoda s Iránom je úspechom EÚ EÚ, pokiaľ ide o bezpečnostnú politiku. Je to jeden z úspechov, zo vzácných úspechov, ale ten súvisiaci koncept bol multilaterálne vyjednávanie a ja by som vás nabádal, aby ste to vnímali aj z pohľadu dlhodobej perspektívy 10, 15 rokov, 25 rokov. Toto je časový rámec, ktorý by sme mali mať na pamäti, pokiaľ ide o koncipáciu stratégie spolupráce s Iránom. Čiže ide mm, o niečo, v čom je silná Európska únia a sme toho neustále svetkami ešte k trom záležitostiam, ktorých by som sa rád pristavil, čo by taká spolupráca mohla obsahovať námorná bezpečnosť v oblasti Perského zálivu, environmentálne otázky a treťou záležitosťou je bezpečnostná politika, ale ehm, nie z pohľadu konfliktov, a intervencií. Pokiaľ ide o námornú bezpečnosť v oblasti Perského zálivu, nede len o Irán, ide o všetkých jeho susedov v zálive, s ktorým má, ktorým má väčšinou napäté vzťahy. E, Rada pre spoluprácu v zálive vylúčuje Irak a Irán ako členov. Nemožno však tejto veci veľa v súčasnosti urobiť. Ak sa pozriete na Perský záliv, uh, z pohľadu námornej bezpečnosti možno by, sme sa, možno by sme mohli spolupracovať, takže by sme si vzali námorné právo v kontexte OSN ako základný dokument a Saudská Arábia a Irán ho nepodpísali, ale napríklad, že by sme z dokumentu prevzali isté formáty a s tým, že by sme zriadili regionálnu chartu Perského zálivu, kde by sme riešili voľnú navigáciu v zálive, bezpečnosť, boj proti pirátstvu a že by sme sa snažili v rámci multilaterálneho procesu, snažili sme sa v rámci multilaterálneho procesu dopracovať sa k spolupráci alebo k forme spolupráce. Obnoviteľné zdroje energie, riadenie vodných, riadenie vodných zdrojov, to sú otázky, ktoré sú zdrojom oba pre Irán a pre jeho susedov. Určite um, Určite aj nedávne e, vyhlásenia pána Arifa z mizorenčných vecí poukázali, kde je priestor na spoluprácu v týchto oblastiach. E, a myslíme si, že by sa to mohlo rozšíriť aj na otázku monitoringu EFKO, pomoc pri katastrofách. Určite si pamätáte obrovské zemetrasenie zhruba pred desiatimi rokmi, kedy, medzi, kedy západný svet a medzinárodné agentúry Iránu pomohli, podporili ho a z toho vyplýva, že existuje aj, tento, aj táto forma spolupráce a určite by mala byť posilnená. Chcel som sa ešte vyjadriť k otázke vysokej bezpečnosti. Otázka, či existuje alebo nie riešenie sírskeho konfliktu. Možno to neleží na pleciach EÚ a možno sa to rozhodne niekde inde. Ale keď sa pozrieme na dlhodobú stratégiu, tak sa tam mm, vyskytuje myšlienka fóra, kde by sa o tom diskutovalo s krajinami GCC a ďalšími aktérmi. Tiež veľmi zaujímavá dôležitá myšlienka. Pred 20 rokmi, 25 rokmi sa o tom hovorilo už počas rokovaní v, Madridu, v Madride, počas rokovaní o um, riešení otázky na Blízkom východe. A Spojené štáty sú dôležitým aktérom, takisto by sa k tomu mohli pripojiť, ale myslíme si, že tá európska iniciatíva by mohla byť silnejšia a možno by to bolo vnímané ako toxické, ak by to pochádzalo len od eh, Spojených štátov. Čiže mali by sme sa zameriavať na región Perského zálivu skôr, než by sme do toho zapájali ešte izraelsko-palestínsky konflikt. To sú také rýchlo načrtnuté úvahy z mojej strany. Zastavím sa teraz a ponechávam vám priestor a ďalším kolegom panelistom. Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Pán Howitt bude prvým, ktorý vystúpi. Je spravodajcom, pokiaľ ide o správu z vlastnej iniciatívy, ohľadne správy týkajúce sa Iránu po jadrovej dohode, ale predtým, než dám slovo pánovi Hawitovi, Musím povedať, že sme radi, že je tu s nami e, pán Sofras z ESVČ, a ktorý sa potom vyjadrí k časti, ktorá sa týka ESVČ. Takže už teraz poprosím pána Haujca, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ja by som rád poďakoval našim trom hosťom, ktorí medzi nás prišli dnes a odprezentovali e, svoje stanovisko. Je to začiatok procesu a je to začiatok procesu a my dúfame, že aj naša práca posilní existujúce vzťahy medzi EÚ a Iránom vo svetle jadrovej dohody. Sankcie nikdy nefungovali, či už hovoríme o Iráne alebo o iných krajinách. Vieme, že sú tu aj iné, že je tu aj komplexná situácia v Iráne, ale určite podporujeme vzťahy medzi našimi krajinami a Iránom. Je to želateľný cieľ. Všetci si ho želáme. Ja som bol v Teheráne pred rokovaním, ešte pred tým, než padla záverečná dohoda snažili sme sa navezovať kontakty a myslím, že sme mali i úspech. Naša návšteva bola úspešná. Dúfame, že v tomto duchu spolupráce sa bude i naďalej pokračovať. Vieme, situácia je nelahká, komplexná, ale je, sme ambiciózni a myslíme, že treba uznať, že iránska strana má pocit, že režim sankcií bol nespravodlivý, že bol neférový. Um, samozrejme, tie stanoviská sa rôznia aj v rámci Európy. V každom prípade je želateľné, aby sme sa snažili opätovne nadviazať obchodné vzťahy a vzťahy a ak by Európa mohla prezať na seba vocovskú úlohu, pokiaľ ide o obchodovanie, um, mali by sme sa snažiť nastaviť tieto vzťahy na báze investičných štandardov, ktoré platia pre obchod, tak to by bolo určite vzájomne prospešné. Mm, pokiaľ ide o správu, nebudeme riešiť podrobnosti ohľadne implementácie jadrovej dohody. Mm, to je skôr v rukách ESVČ a samotnej iránskej strany v rámci, v rámci E3 plus 3. Naša správa bude zacielená na rozširovanie vzťahov a posilňovanie vzťahov v rozličných oblastiach ako doprava, životné prostredie, akademická spolupráca a tak ďalej. Čiže na, na mnohých poliach kde možno rozvíjať ehm, vzťahy s Iránom. Súhlasím s tým, čo tu bolo uvedené. Treba, aby stratégia bola, aby sme ju vnímali z dlhodobého, per, z dlhodobého hľadiska. Úloha to bude istotne intenzívna. Musíme byť preto reálny, pokiaľ ide o oča- naše očakávania. Naši kolegovia už povedali, že zdieľajú naš, naše spoločné úvahy, našu spoločnú agendu, hovorili o mnohých témach. Pani Adebar, vy ste nadniesli tri veľmi zaujímavé návrhy. Ja viem, že dnes možno nemáme čas, ale určite sa určite budú um, predmetom môjho uvažovania, keď budem pracovať na správe. Hovorilo sa o regionálnych záležitostiach. Je zrejme, že by sme sa mali snažiť využiť príležitosť, ktorú máme. Mali by sme sa snažiť nadviazať kontakty aj vo vzťahu s Jemenom, Líbiou, Sýriou, Libanonom, pretože situácia sa v mnohých v týchto regiónoch zhoršuje a musíme, my, my naozaj kladieme veľké nádeje do týchto diskusí. Vítame vytvorenie skupiny Task Force a môžeme sa teraz začať venovať našej práci. Ak vzhľadom na nedávny vývoj v Syrii rozumieme aj tomu, že v praxi a v teréne prevládajú isté ťažkosti. Pán podpredseda, eh, ešte zo pár otázok z mojej strany. Spýtal eh, by som sa našich hostí, pýtal by som sa Eli, pokiaľ ide o eh, otázku Teherán, Riad, Všetci hovorili o úlohe Európy v, vo vzťahu k Iránu, kde sú tie slabšie stránky, silnejšie stránky. Môžem sa spýtať na skvalitnenie vzťahov, pokiaľ ide, pokiaľ ide o vzťahy medzi Tehranom a Riadom. Kde vnímate, že by Európa mohla pridať istú hodnotu? Čím by sme mohli prispieť? Kde by sme mohli byť úspešní? Pán Parsi, pán doktor Parsi, vy ste nadniesli zaujímavý argument, keď ste hovorili o červených líniách v súvislosti so Sýriou a možno, že sme nepokročili tak, ako by sme sa boli želali. E, to bolo nesmierne zaujímavé, to, čo ste nadniesli. Ja s tým sympatizujem, ale pokiaľ ide o Sýriu, tam ste povedali, že je to veľmi ťažká úloha, ale čo môžeme urobiť, pokiaľ ide o to, ako by sme odstránili tie červené línie a ako nadviažeme konštruktívny dialog v prípade Syrie. Pán Adebar, pokiaľ ide o vaše podklady, hovoríte o potrebe vnútorných kritikov, disi, hovoríte o disidentoch na oboch stranách, vy ste v Spojených štátoch. Diskusia, ktorá prebehla po jadrovej dohode, to vyzeralo tak, že jedinými kritikmi bol americký kongres. Ja, my sme to pochopili tak samozrejme, že sú kritici aj v samotnom Iráne a ja len rozmýšľam, keď ste v Spojených štátoch, či by ste sa vedeli vyjadriť k takmer symetrii, ktorú vnímame pokiaľ ide o vnútorných kritikov a disidentov na, na oboch stranách. A e, ako vnímate tú situáciu aj do budúcna? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Máme ešte ďalších kolegov, ktorí vyjadrili záujem sa vyjadriť. Pani Ajomari. Žal bez mikrofónu. Voilà. Et euh, nous savons tous que l'Iran est un grand pays. Vieme, že Irán je veľká krajina, ktorá môže zohrávať významnú úlohu v stabilite celého regiónu, ba dokonca aj na globálnej úrovni. Myslím, že všetci vieme, že je to zložitý partner a taktiež veľmi pochybný stratég pri rokovaniach. Boli sme toho svetkami. Chcem sa teda opýtať konkrétne na dve veci. Poprvé, Okrem vzájomných záujmov, ktoré môžu byť um, motivujúcim faktorom pre zbližovanie, chcem sa opýtať, či sú nejaké skutočné záujmy dlhodobého charakteru na oboch stranách. Myslím teda oboje strané záujmy jednak na strane Iránu zrušenie embargma, teda akási stabilizácia ekonomická aj politická pre nás sú to záujmy skôr priemyselné, obchodné a teda ekonomické spoločné záujmy Spravodajca už spomenul boj proti terorizmu. To je celkom by ste dôležité, ale je to podložené aj skutočnosťou a faktami a neviem, či je to e, dostatočné pre dlhodobé vzťahy. A ďalej druhá otázka, je podľa mňa taktiež podstatná. Ide tu o dôveru, vzájomnú dôveru najmä eh, v oblasti jadrovej energetiky. Pred zhruba desiatimi rokmi eh, bola schválená prúšna dohoda a uvideli sme napokon, že táto dohoda nebola dodržaná po uzavretí. A takéto dohody teda poslúžili Iránu eh, tom, aby naďalej pokračovalo v svojom jadrovom výskume. Myslím, že je to relevantné, pretože z reálneho hľadiska nemôžeme viesť dialog ktorý je potrebný, ale nie je možný bez aspoň minimálnej úrovne dôvery. Teda chcem sa opýtať e, našich e, panelistov, čo podľa nich nám môže umožniť e, dlhodobo získať si takúto dôveru napriek udalostiam z minulosti a napriek testom balistickým strelom, ktoré ste spomenuli. Veľmi pekne. Pán Kan, ďakujem veľmi pekne a ja by som rád poďakoval našim hostom za ich prezentácie. Ja si myslím, že určite nie je pochyb ohľadne dôležitosti Iránu. Ide o komplexnú krajinu, však má komplexnú históriu a nám sa podarilo uzatvoriť jadrovú dohodu, ale mám pocit, že sa môže ukázať, že veci nie sú spravované náležite tým spôsobom. Boli sme svedkami toho um, testu raketového, takže naozaj sa musíme ubezpečiť, že jadrová dohoda je úspešnou dohodou. A hovorilo sa aj o tom, ako by to malo vyzerať do budúcna. Je jasné z našej vlastnej skúsenosti, že nám pomôže hospodárska časť, ak sa nám podarí vybudovať takéto vzťahy. Mohli by ste sa vyjadriť k modelu, ktorý už máme s niektorými krajinami a ktorý by mohol slúžiť aj v prípade Iránu, pokiaľ ide o budovanie vzťahov. Hovorilo sa aj o ťažkostiach eh, z pohľadu mocnosti v regióne a ich pohľadu na vec. Myslím, že ak by sme mohli ak by sme mohli napomôcť eh, podobným hospodárským vzťahom aj s Iránom, ako je to v prípade iných hráčov v regióne. Napomohlo by to podľa vás? Mnohé z krajín sa Iránu obávajú boli sme toho svetkami za posledných 36 rokov, ako Irán využíva svoj vplyv globálne a boli sme svedkami toho, ako posunú svoju pozíciu rôzne e, šítske skupiny. Ako by sme mohli pomôcť obom stranám nájsť lepšie porozumenie? Myslím, že naša pozícia je jedinečná a myslím si, že Irán má, je, má skôr tendenciu možno vybudovať lepšie vzťahy s nami. Takže ja som presvedčený, že môžeme mať pevné a solidné vzťahy. Ďakujem veľmi pekne, pán Tanok. Či už ide o 5 plus 1 alebo 3 plus 3, akokoľvek to nazveme, ehm, je ehm, vzácným príkladom rokovania. Ja musím vzdať hod Lady Ashton predchodkyni pani Mogherini. My ako skupina sme podporovali, um, vyjadrili sme sa k tejto dohode. Samozrejme, musíme byť absolútne presvedčení, že budú existovať aj e, isté verifikačné opatrenia a monitorovanie, aby sme si boli istí, že Irán, e, že Irán dostojí svojim záväzkom a že sa že sa, um, že sa nestane tak ako v minulosti v prípade obohateného uránu, ktorý v minulosti dosiahol uh, vyššie úrovne, než boli dohodnuté. Čiže uh, naozaj, um, naozaj musíme byť obozretní. A to je taká východisková pozícia pre našu skupinu. My sme veľmi kriticky voči Iránu aj z pohľadu ľudských práv podporovali Asadov režim, Hizbalách v Sýrii a je nepriateľom Iránu. Aj pán Ahmadinejad sa v minulosti vyjadril na adresu istých demokratických krajín a tak ďalej, ale potrebujem, musím samozrejme spomenúť aj ISIS a v tomto svetle vnímame teda spoluprácu s Iránom všetci hľadáme východisko z, zo sírskej krízy. Jeden z kolegov tu hovoril o tom, aby sme Irán vnímali ako potenciálneho partnera pre EÚ. My to odmietame, my nezdielame, my nezdielame žiadne hodnoty s Iránskou republikou. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Bichner. <clears throat> A ja sa chcem poďakovať našim trom rečníkom Chcel by som sa najskôr opýtať e, na Margo možnej spolupráce. Už tu bolo spomenuté, že v súvislosti s bojom proti terorizmu, ale aj taktiež v boji proti pašovaniu omaných látok, že tu môžeme spolupracovať a iránska strana si to dokonca žela. Ale ja mám s tým problém v tom, e, že v Iráne je veľmi zlá situácia v oblasti ľudských práv. Iste viete, že zhruba 80 podľa vlastných e, údajov popráv e, sa týka práve drogových e, zločinov. Dokonca Ahmadinejad uviedol, že chce zaviesť aj trest smrti takýchto zločinov. Teda chcem sa opýtať konkrétne, či takáto spolupráca v tejto oblasti je vôbec možná a zmysluplná pri takejto situácii v oblasti ľudských práv. A s tým súvisí aj otázka toho, ako zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv. Ďalej druhá otázka a to sa týka životného prostredia. Pri poslednej ceste e, e, sa viceprezidentka vyjadrila, že má záujem o spoluprácu Vidíme, že ich konanie v oblasti e, životného prostredia je pre bezprostredné e, susedné krajiny katastrofálne. Ehm, chcem sa opýtať, či aspoň časť e, tej vody, ktorá sa teraz odvádza, či by sa môže späť vrátiť na to, aby sa zabránilo tejto ekologickej katastrofe, alebo aby sa aspoň zastavila, aby sa predišlo suchu ďalej podpora e, ťažby ropy, o tom sa až tak veľa nehovorilo. To celkom iste e, bude mať vplyv na regionálnu rovnováhu, pretože to samozrejme ovplyvní e, peňažné toky v tomto regióne. Ďalšia otázka. Dôležitou skutočnosťou pri ratifikácii a plnení dohody je, že jadrové dohody, ktoré boli e, vyrokované, sa musia dodržať v praxi. Pre e, zbrojovanie a premena reaktora v Araku je predsa relatívne jednoduchá a neviem, prečo sa to ešte neuskutočnilo. Chcem sa opýtať, či Irán to vlastne si neželá, alebo aký je ten problém. A ďalšia otázka na adresu OSVČ, aké projekty mm, sa konkrétne um, chystajú v, vo vzťahu s Iránom, či eh, sa plánuje zriadiť diplomatické súpenie, či sa plánuje uzavrieť dohoda o partnerstve a spolupráci, aké nástroje partnerstva alebo iné tematické um, programy sa chystajú v tomto kontexte. E, ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujeme pekne, pán Belder. Ďakujem. Pán predsedajúci, sociálne médiá a najmä v posledných týždňoch spomínajú, že revolučné sily sa angažujú na sírskych boliskách. Chcem sa opýtať, do akej miery e, sa Irán angažuje vojensky aj finančne v týchto bojoch v Sýrii. A tiež e, nedávno som si všimol, že e, domáci front v Iráne videl istú reakciu, že sa chce aktivnejšie angažovať v Sýrii, čo malo za následok e, množstvo reakcií ľudí ktorí si neželajú takúto podporu Iránu, vraženému režimu prezidenta Asada. A ešte ďalšia otázka. Počuli sme o tom, že je tu možnosť získania partnerov. Už sme to počuli v predchádzajúcom vypočutí. Chcem sa opýtať, či OSN sa plánuje do toho procesu zapojiť? Chcem sa opýtať, akým európskym záujmom by E, takéto partnerstvo slúžilo. Ja som pôsobila ako spravodajca pre e, Irán, aj vzťahy EÚ a Iránu a zaujímavá otázka antisemitizmu v Iráne. No, dúfam, že spravodajca bude čestný, otvorený aj k takýmto témam v správe. A tiež by som rád dostal odpoveď od našich hostí na margo toho, čo niektorí povedali, že iránsky režim je moderný. Ešte dvaja rečníci sú na zozname poslancov, ktorí sú položili otázku a týmto uzatvárame zoznam rečníkov. Pán Demesmáker. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som nadviazať na to, čo povedal kolega Tanok. Teraz e, prehovorím ako koordinátor našej politickej skupiny pre ľudské práva. E, Charles e, sa práve k tomu vyjadril. Myslím, že je škoda, že vysoká predstaviteľka sa nevenovala tejto naliehovej téme a nehovorila o tom verejne. Nehovorila e, o tom vlastne vôbec. Situácia v oblasti ľudských práv v Iráne je veľmi znepokojujúca. v Iráne nefungujú princípy právneho štátu, taktiež e, ľudské práva sú tam mimoriadne ohrozené, e, sloboda tlače, sloboda opozície e, je ohrozovaná, taktiež otázka trestu smrti je tiež veľmi znepokojúca. Viete, ku koľkým popravám došlo len tento rok? O tisíc viac. A denodenne je to veľmi vysoké číslo. To je hrozivý režim, ktorý systematicky a neustále porušuje ľudské práva a všetky záväzne dohody. Chcem sa opýtať, či sú e, nejaké náznaky, že tento nový partner, takzvaný partner, zabezpečí lepšie dodržovanie základných práv, že sa situácia v krajine zmení. Ja sa obávam, že nie. Pani Gill. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som sa chcela venovať tomu, ako EU a USA môžu koordinovať konkrétnejšie snahu hľadať riešenie viacerých kríz v tomto regióne, či už je to krízia, Jemen, Irak, ale aj Bahrajn. Ja si nemyslím, že je to možné bez nadviazania bezpečnostného dialogu v Perskom záleve. Myslím si, že Irán bude v tomto procese kľúčový. Vzhľadom na to, že Európska únia má relatívne dobré vzťahy s Iránom, USA však majú e, lepšie vzťahy s Saudskou Arábiou a Saudská Arábia a Irán sa navzájom vnímajú e, veľmi nepriateľsky. Teda chcela by som počuť nejaké konkrétnejšie príklady. Ďakujem. Ďakujeme. Myslím, že teraz eh, nastala chvíľa dať slovo opäť eh, našim odborníkom, aby mohli odpovedať eh, na otázky. Pani Germajer, možno ako prvá. Ďakujem, pán predsedajúci. Začala by som prvou otázkou, ktorá sa týka úlohy Európy v rokovaní medzi Teheránom a Riadom. Ja by som odporúčila, aby si neskôr Európska únia uvedomila, prečo má záujem na tom, aby tento proces dialogu pokračoval. Ako som už uviedla, cena, ktorú Európa bude platiť eh, za svoju nečinnosť, eh, neustále narastá. Teda je podľa mňa ehm, oprávnené eh, snažiť sa zmieriť napätie v tomto regióne ďalej. Mm, prístup by mal byť pragmatický a realistický ja v Riade aj v Teheráne som nadobudla dojem, že zatiaľ ešte nebola dosiahnutá úroveň neskutočne reálnych e, rokovaní, ale či už e, na Balkáne alebo aj v samotnej Európskej únii e, sú príklady z minulosti, že sa podarilo vytvoriť napokon potrebnú platformu pre rokovania, keď dozrel čas. Či už Eh, to bude Európska trojka alebo pani Mogherini, aby udržovali intenzívnejší kontakt s Riadom aj s Teheránom a tak postupne vytvárali predpoklady pre skutočnú dohodu. Myslím, že toto by sa malo presadzovať možno aj za jej menu. Ďalej, čo sa týka budovania dôvery, toho, že pred desiatimi rokmi Irán podpísal dohodu, aby získal čas vývoj týchto jadrových rokovaní zaznamenal veľkú mieru nedôvery na oboch stranách. Analýzy by sa nemali robiť v vzduchoprázdne. Musíme si uvedomiť, že po spolupráci so Západom vo veci Afganistanu a Talibanu Irán eh, bol eh, veľmi rýchlo označený za zlý a keď sa Ahmadinejad ujal funkcie, aj to sa vnímalo veľmi negatívne. Táto dohoda je novou platformou pre budovanie dôvery. Ja e, naozaj e, môžem len podporiť to, že fáza dohľadu a plnenia na oboch stranách bude naozaj e, kľúčová pre vytváranie tejto dôvery dlhodobo. Mm, ďalej tieto testy balistických strel, to samozrejme nejako nepomáha plním tejto dohody, ale ako sa vyjadrili Spojené štáty cez víkend, nedošlo k porušeniu o spoločného rozsiahleho plánu a bude sa o tom hovoriť na Bezpečnostnej rade OSN ako o oddelenom bode. E, ďalej, pokiaľ ide o oblasti spolupráce, či by sme sa mali venovať e, takým menej problematickým témam, ako napríklad životné prostredie, spolupráca v oblasti Perského zálivu, taktiež národná politika, taktiež ja súhlasím e, s kolegami, že to môže byť e, hodný postup. Musíme sa vedieť, akú polohu má Irán v regióne. Je uklopený Afganistanom, Irakom, Pakistanom. A je to akási vojna na diálku so Sýriou. A je tam e, taktiež riziko zrútenia v Libanone, teda diskutovať a rokovať o námornej bezpečnosti možno bude dosť zložité. Tak ako sme si stanovili priority, v kontexte jadrových rokovaní, že je to otázka medzinárodnej bezpečnosti. Myslím si, že aj pre peťku krajín P5 v kontexte OSN aj pre Európsku úniu by mali byť otázky bezpečnosti celého regiónu eh, prioritné. Čo sa týka ľudských práv, myslím, že sú tu dva rôzne prístupy. Jednak eh, úplne odstaviť kontakt, eh, tak ako sa to urobilo v posledných rokoch, predtým ako začalo hovoriť o jadrovej dohode. Alebo druhý prístup e, bol uplatnený e, v priebehu dní o zhornom dialógu. Teda súhlasíme s tým, že sa na niektorých bodoch nezhodneme, ale o niektorých bodoch sme ochotní rokovať. Ja som tiež počula, keď predstaviteľ hovoril o tom, že otázka boja proti pašovaniu drog e, bude možnou oblasti spolupráce, aby sa podarilo znížiť v konečnom dôsledku počet odsudení na trest smrti. Musíme však zaujať realistický prístup. Ak nedokážeme presvedčiť našich spojencov v USA, aby zaviedli moratórium vo veci trestu smrti, veľmi ťažko to presadíme eh, zo dňa na denne v kontakte s Iránom, ale musíme byť eh, vytrvalí a trvať na tom. Čo sa týka jadrového reaktora, myslím, že z technického hľadiska od tejto fázy sa spustí nov, e, nový spoločný projekt medzi USA, Iránom a Čínou, aby sa um, pristúpilo k e, prepracovaniu tohto jadrového reaktora a tento proces k tomu môže významne prispieť. A ešte v krátkosti na tému zapojenia Iránu do diania v Sýrii. Ako som už povedala na úvod, zapojenie Iránu v posledných týždňoch rozhodne sa ešte zintenzívnilo zapojením Ruska e, týmito leteckými útokmi v Sýrii Dokazuje to, že sú tam bezpečnostné záujmy, ktoré sa chcú e, zachovať. E, taktiež je tam dodávateľská sieť e, napojená s balahom, Toto sa nepodarí zmeniť. A nemôžeme Irán nejako nutiť, aby to zmenil. Ale keď hovoríme s rôznymi aktérmi v Iráne, s rôznymi predstaviteľmi, je tu veľký otáznik ďalšieho sledovania zapojenia Iránu eh, v Syrii, či pôjde o eh, decentralizáciu, alebo či pôjde o presun eh, z mm, dominantnosti prezidentskej vlády. Myslím si, že na toto sa zameriavali aj rokovania minulý týždeň s Federico Mogherini konkrétne. Aké možnosti sú v zmene politického procesu aj za účasti Sávskej Arábie a iných regionálnych aktérov. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán doktor Parsi. Ďakujem. Stručne by som sa vyjadril k niektorým otázkám, e, čo sa týka tých hraníc, e, a z ktorých ustúpiť, e, aby sa dalo rokovať na tému Sýrie. nebudem zachádzať do podrobností, ale môžem povedať, že ja osobne si nemyslím, že bolo nejako, nebolo nejako užitočné, keď sa európsky predstaviteľi nevedeli dohodnúť, či Asad má ostať niekoľko mesiacov, niekoľko rokov. Myslím si, že ak sa takáto e, diskusia vedie verejne, tak to nejako neprispieva celému procesu. Toto sú podľa mňa akési hranice a predpoklady, e, ktoré by sa mali splniť o mnoho lepšie, je stretnúť sa bez e, nejakých podmienok stanovených vopred a snažiť sa hľadať spoločné postupy. Irán je mocnosťou, v ktorej prevláda aktuálny stav. Myslím si, že môže byť dôležitou súčasťou hľadania stability v celom regióne. Myslím, že v mnohých oblastiach je možno podporovať prácu medzi EÚ a Iránom. Myslím, že nedá sa povedať, že z objektívneho hľadiska môže existovať spolupráca. Musia byť predovšetkým aktéry, ktorí budú mať záujem na oboch stranách o naplňanie tohto potenciálu. Myslím si, že toto je zabezpečené, keď sa pozeráme na akademickú obec, na um, obchod. Myslím, že na oboch stranách sú predstaviteľe, ktorí majú záujem takúto spoluprácu. Táto dohoda znížila náklady na rokovania o týchto formách spolupráce. Isté, že um, aj predstaviteľe v Iráne, aj mimo Iránu si neželajú takúto formu spolupráce, nechcú, aby to zašlo o nič eh, ďalej. Možno im až tak nezáleží na spolupráci s Európou, rozhodne im však e, záleží na nepokračovaní spolupráce s USA. Ale aj týchto je možné podľa mňa získať si. Ide tu o to, do aké miery sa budeme venovať tomuto procesu, aby bol prospešný pre obe strany. Ďalej eh, ste sa pýtali, eh, či môžeme Irán dôverovať, eh, či ho niekedy môžeme považovať za partnera. Ja si nemyslím, že tu ide dôveru, ide tu o výsledky a to dlhodobo získované, tak aby obe strany si mohli byť isté, že ich protistrana plní to, čo má plniť. Keď sa pozeráme na spoločný plán krokov, ktorým prechádzal predchádzajúci spoločný plán, tu obe strany splnili svoje záväzky a toto podľa mňa je v tomto procese relevantné aj pri dosahovaní konečnej dohody to bolo relevantné. To, či Irán môže alebo nemôže byť dôveryhodným partnerom, je to akási otázka antiretorická. Nejde tu o nejaký klub eh, priateľov, nejde tu o mm, nejaké prechádzky pri západe slnka, ide tu o hľadanie takých cieľov, na ktorých sa obe strany dohodnú, že sa dajú plniť a taktiež si musia uzrejmiť, na ktorých veciach sa dohodnú nedokážu a snažiť sa ich nejako obísť um, akékoľvek ostavenie kontaktov, ignorácia a predstieranie, že Irán pri svojej veľkosti môžeme ignorovať e, a napriek tomu dosiahnu naše ciele, je podľa mňa veľmi škodlivý, neproduktívny a zbytočný prístup. Regarding human rights. Pokiaľ ide o ľudské práva, to je vec samozrejme veľmi dôležitá, ale ide aj o to, ako môžeme naozaj pomôcť zlepšiť situáciu, zlepšiť dodržiavanie ľudských práv v krajine. Ak niekto chce vykrikovať o ľudských právach, a teda pokiaľ ide mu do tú symboliku, z za ľudské práva, e, toto EÚ e chce a hotovo. Nech sa páči, ak chcete, môžete ísť to cestou, ale už sme to robili roky a nič sa nezmenilo, na Irán to nejako nezapôsobilo. Čiže sme zlepšenie situácie ľudských práv v EÚ a nie tá symbolika čisto zo strany EÚ, na toto bude e, potrebný oveľa taký uh, citlivejší šikovnejší prístup a niekedy vykrikovanie o ľudských právach nie je najlepšia cesta k ich dosiahnutiu. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz pán Adobar, nech sa páči. Žiaľ, nie je dobre počuť rečníka. Už áno, ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa poďakoval všetkým za ich e, príspevky. Ja by som sa rád venoval tomu vnímaniu, e, pretože keď pripravujeme stratégiu, Irán predsa je aktor do stratégie, čiže musíme sa na to, ako Irán vníma Európsku úniu. Irán možno prekvapila silná miera transatlantickej jednoty a toto je naozaj dôležité. Je dôležité mať na zreteli aj to, že keď sa Irán pustil týchto rokovaní, tak e, tam boli iba tri e, členské štáty a ministerhenčných vecí týchto členských štátov a potom neskôr Javier Solana získal miesto pri tom rokovacom stole, potom vysoká predstaviteľka a pani Mogherini prevzala taktovku a EÚ má oveľa mm, prominentnejšiu úlohu. Čiže vnímanie na iránskej strane sa tiež menilo, pokiaľ ide o EÚ a čo vlastne Európa je. Či je to Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo, ako partneri, alebo je to EÚ ako celok. Čiže myslím si, že v tejto súvislosti je kritická silná podpora zo strany členských štátov, pokiaľ ide o, o stratégiu EÚ, nech už bude akákoľvek. Ale zároveň, ako povedal predrečník, je dôležité dodržať slovo. A vraciam sa stručne k tej implementácii. Implementácia dohody hoci to nie tej stratégie, je kľúčová z hľadiska toho, ako bude vnímať Irán Európsku úniu. Ak EÚ nebude prísna, ale férová, ja viem, že to je fráza, ktorú som vyňal z politiky rozširovania, ale aj v tejto oblasti musí byť prísna a férová, pokiaľ ide o uplatňovanie tej dohody. E, nemôže zachádzať nad rámec, e, pokiaľ ide o to tempo zbližovania, e, ale musí držať tej dohody na 100% a musí byť evidentné, že toto je priorita a čokoľvek zachádza nad rámec e, by malo pomôcť implementácii tejto dohody. Dôvera, to je ďalšia vec, dôvoda musí byť daná, nedá sa vytvoriť. Všetky tieto opatrenia sú iba určité kroky k vytvoreniu tejto dôvery, ktorá snáď v konečnom dôsledku vystane ale nevieme, ako v závere tohto procesu bude vyzerať Irán ani EÚ. Pýtali sa ma konkrétne na USA a asymetriu hardlinerov. Toto je naozaj veľmi relevantná otázka. Niektorí z členov kongresu alebo niektorí politickí kandidáti v USA hovoria presne rovnaké argumenty, ako využívajú hardlinery v Iráne. Je to trochu nešťastné, ale do toho môže vstúpiť EÚ a zohrať úlohu určitého mediátora, pokiaľ ide o zbližovanie oboch strán. Áno, možno to slúži skôr domácej politike, ale je dôležité, aby to aj EÚ vnímala a vzala na seba tú úlohu, aby túto úlohu zohrávala pokiaľ ide o jadrovú dohodu, EÚ bude predsedať spoločnej komisii, ktorá už začala sa stretávať, ale je dôležité, aby EÚ aj prišla s návrhmi, ako napríklad e, v tej strategii, ktorú chystáte, aby sa to pohlo vpred. Ja nechcem uh, nejako tie snahy riešiť konflikt v tomto regióne, uh, nejako znižovať ich hodnotu, ale potrebujeme širšiu stratégiu uh, voči Iránu, nielen riešenie každodenných uh, krízových situácií. EU musí zohrať, zohrať svoju úlohu vrátane členských štátov. Uh, pýtali ste sa na úlohu EÚ v tejto súvislosti. Syrijská pracovná skupina, jej členom je EÚ a niektoré členské štáty, ďalej vzťahy s Ruskom sú kľúčové v tejto oblasti, ale ide o vec, ktorá nie je súčasťou a nie je možné ju prepájať s implementáciou tejto dohody alebo ani v súvislosti so stanovaním stratégie voči Iránu. A ešte ľudské práva, tie sa spomínali ako jeden z dôležitých aspektov. No, ja by som doplnil to, čo povedali predračníci, snáď dvomi bodmi. Poprvé, ľudské práva. To je vec, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, ale možno by bolo lepšie zarámcovať to ako držiavanie právneho štátu, zase právneho štátu v súvislosti s iránskym právnym systémom, lebo v Iráne sú zákony, ktoré mm, umožňujú určité občianské a ľudské práva a nech sa dodržiavajú. Čiže my nemôžeme kázať podľa našich, e, našho vnímania ľudských práv. Musíme sa pozrieť na e, to, čo obsahuje iránsky zákon zásady právneho štátu tam a musíme sa snažiť príjmať Irán, aby to dodržiaval. Toto už by bol úspech. A druhá vec, k ľudským právam znova sa vraciam k otázke vnímania je potrebné, aby nás vnímali ako e, uplatňujúcich eh, rovnaký meter na každého, čiže rovnaké práva nielen v Iráne, ale napríklad aj v Sádskej Arábii. Čiže naozaj chceme byť vnímaní seriózne, pokiaľ ide o ľudské práva, či už ide o Irán alebo o inú krajinu. E, proste musíme byť vždy konzekventní a to e, iste posilní našu pozíciu. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. A teraz Pán Savral, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj za pozvanie pre SOVČ, aby sme prišli na toto zaujímavé zasadnutie. Chcem sa poďakovať aj všetkým panelistom za ich naozaj zaujímavé príspevky. Chcem povedať toľko, že máme v SOVČ Task Force pre Irán, Čiastočne to už odráža pripomienky, ktoré odzneli počas tejto rozprávy, teda že EÚ musí mať koherentnú, komplexnú stratégiu voči Iránu a práve toto má na starosti Task Force, pretože doposiaľ vzhľadom na prevádajúcu situáciu naše vzťahy sa obmedzovali iba na rokovania o jadrovej problematike. Tu už sa dosiahla dohoda, snažíme sa to pole rozšíriť a tá task force samozrejme bude mať na starosti nielen implementáciu jadrovej dohody, to je samozrejme podstatná časť našej práce, lebo mnohí tu už povedali, že implementácia dohody bude naozaj kľúčová, bude predpokladom rozšírenia spolupráce aj na iné oblasti. Čiže tá Task Force sa nezaoberá iba tým, ale rieši aj možnosti rozvoja alebo oživenia bilaterálnych vzťahov s krajinou, s ktorou vzťahy boli v zásade zmrazené asi 50 rokmi. A tretie pole aktivít Task Force spočíva v spolupráci s Iránom ako regionálnym hráčom a to spomínali už viacerí, že toto je dôležitá vec, ktorou by sa EU mala zaoberať. Čiže na toto bude slúžiť Task Force. Samozrejme, že Veľmi radi budeme spolupracovať s parlamentom, s výborom AFET, s delegáciou pre vzťahy s Iránom a so spravodajcom, pokiaľ ide o, o stratégiu, o stratégiu pre Irán. A teraz k otázkam. Bilaterálnych vzťahov sa týkali hlavne. K tomu poviem toľko, že ide o vec, ktorá už bola spustená, ale zatiaľ len v takej rannej fáze. Viete, že v júli vysoká predstaviteľka Mogherini navštívila Irán a že tam došlo k prvým rozhovorom s premiérom Arifom o širšom kontexte spolupráce s Iránom počas valného zhromaždenia OSN prebehla ďalšia schôdzka, no a na tejto padla dohoda, že dialog na najvyššej úrovni bude prebiehať medzi EÚ a Iránom. Politický riaditeľ Helger Schmidt tento vyrokoval iránsku dohodu a na iránskej e, strane štátny tajomník Takra Vanči, ktorý má na starosti európske a americké záležitosti. Čiže tento dialog e, sa spustí v decembri a v podstate bude stanovovať program tej spolupráce. Čiže budeme identifikovať bilaterálne otázky, kde obe krajiny majú záujem o spoluprácu a re- regionálne otázky, kde je potrebná spolupráca EÚ s Iránom. K regionálnej dimenzii by som zdôraznil to, že minulý týždeň štátny tajomník Iránu ktorý má na starosti naše krajiny, navštívil Brusel. Hovorili sme o situácii e, v Syrii, teda on hovoril s vysokou predstaviteľkou a na tie rozhovory sa nadviaže. A ja chcem povedať, že je iba také otváranie kanálov komunikácie e, s Iránom, pretože doposiaľ sme naozaj rokovali iba o jadrovej problematike. Čiže tieto kanály, ich otvorenie, toto to je potrebné, vyžiada si to istý čas a tá dôvera, ktorá je potrebná na spustenie spolupráce, tak táto dôvera bude vyplývať aj z implementácie jadrovej dohody ako takej. Čiže toto všetko je navzájom veľmi úzko prepojené. Ale pokiaľ ide o špecifika spolupráce, na toto sa poslanci pýtali. Mnohé z toho tu už odznelo. návrhy, ktoré ste vy spomínali, presne odpovedajú oblastiam, ktorými sa zaoberáme aj my. Energetika, keďže Irán je druhým najväčším má druhé najväčšie zdroje plynu, tretie najväčšie ropy celosvetovo, e, čiže môže byť potenciálnym dodávateľom EÚ, môže vlastne pomôcť v našej energetickej bezpečnosti. Samozrejme to cieľ stredno až dlhodobý, ale musíme e, sa tým venovať potom oblasť obchodu. To ste spomínali, pred sankciami sme boli najväčším partnerom Iránu a teraz sme na oveľa nižšej priečke, takže aj toto by mohla byť oblasť ďalšej spolupráce. Normalizácia vzťahov v obchodnej oblasti, potom otázky životného prostredia, dôležitá oblasť. A tam tiež je potrebné budovať dôveru, znečistenie vzduchu napríklad, to je kritická otázka v krajine, v Teheráne. Kto tam bol, si ste všimol, že znečistenie vzduchu tam je naozaj závažný problém. Potom otázka riadenia vodných zdrojov, suchá, ďalšia dôležitá oblasť, ale ešte ich tu kopa ďalších. Doprava, krajina potrebuje základnú infraštruktúru, je momentálne na čiernom zozname, iránska letecká spoločnosť je potrebná obnova v tejto oblasti a tak ďalej. Čiže je potrebné identifikovať oblasti vzájomného záujmu. A ešte by som spomenul ľudské práva, ktoré budú súčasťou našich bilaterálnych vzťahov a toto je dôležitá vec. Toto sme už avizovali našim iránskym partnerom. Vysoká predstaviteľka sama na schôdke eh, s ministrom Zarifom povedala, že ľudské práva sú pre nás dôležité a aj v iných kontaktoch sa to zopakovalo. A ja si nemyslím, že by mm, tu bola nejaká opozícia zo strany Iránu, eh, že by teda nechceli dialog o ľudských právach. A ešte raz opakujem, EU to na svojom programe má. A ešte posledná otázka, delegácia. Áno, chceme otvoriť delegáciu zastúpenie v Teheráne. Ide o proces, ktorý, ako viete, chvíľku trvá. Aj parlament bude musieť vyjadriť aj svoj súhlas v rozpočtovom postupe ale je to vec, ktorú riešime. Delegáciu v Teheráne potrebujeme, ak chceme informácie o vnútornom vývoje, musíme mať e, otvorené oči, uši priamo v teréne. Potom aj na bilaterálne kontakty potrebujeme delegáciu tak, aby sme mohli napredovať v projektoch, ktoré si stanovíme. Čiže, aby som to zhrnul, pomaly prechádzame e, do aktívnej fázy, ale toto je vec, ktorá sa neudeje zo dňa na deň ani z týždňa na týždeň. Je to vec, ktorá e, je taká postupná a je podmienená implementáciou dohody ako také. Ďakujem pekne. Thank you very much. Um, with... Ďakujem pekne. Pán Brok už prišiel, čiže sa iste tiež vyjadrí. Ja za seba chcem povedať, že to bolo veľmi podnetné, hlavne tá, toto vypočutie posledná hodina a pol. Ďakujem všetkým trom hostom, že prišli, teším sa na spoluprácu s vami a s vašimi organizáciami a sieťami, pokiaľ budem pripravovať teda moju prácu žiadne e, závery tu teraz nechcem prezentovať, ale mám tu zo pár bodov, ktoré by som chcel e, v závere predniesť. E, viacerí kolegovia hovorili, že sa obávajú v súvislosti so spolahlivosťou vzťahov a dôverou. Áno, toto je obosmerná cesta a ja som v Teheráne bol a mnohé z tých vecí, ktoré trápia vás, trápia aj ich. A Isté tu budú také body, kde sa dohodneme, že sa nedohodneme, ale musíme vychádzať zo zásad vzájomného rešpektu. A z tohto vystane úspech našich vzťahov a nemôžeme využívať retoriku alebo jazyk, ktorý bude kontraproduktívny pre tieto vzťahy. Čiže vypočuli sme viacero príkladov aj z úst SVČ, teraz na záver, že máme oblasti vzájomného záujmu a mali by sme sa na ne zamerať a snažiť sa tam priniesť nejaké konkrétne výsledky. A ešte k ľudským právam. Uvedome si to jasne. Ľudia v tomto výbore a v EP nás poznajú. Ja som pôsobil dlhodobo v podvýbore pre ľudské práva. Ja naozaj nemôžem upustiť ani o kúsoček, pokiaľ ide o ľudské práva, ale myslím si, že konverzácie dnes popoludní začali naozaj veľmi úspešne na tému toho, ako ľudské práva začať úspešne presadzovať v Iráne. My keď e, sme boli v Tahrane, tiež sme tlačili na ľudské práva, načetávali sme to opakovane. E, obchodovanie s drogami napríklad je dôležitá otázka. E, to súvisí so znížením počtu trestov smrti napríklad. A potom, čo povedal náš washingtonský panelista k reforme súdnictva, toto je presne oblasť, kde sa dajú urobiť nejaké zmeny. Oni by sme sa mali snažiť. SVČ tiež jasne povedala, že máme kontakty e, s e, kolegami v Iráne na technickej úrovni a že obsahujú aj ľudské práva. Pán Parsi tiež na toto poukazoval, čiže uvidíme, či to prinesie nejaké výsledky. A ďakujeme kolegovi Kánovi za to, čo povedal že možno GSP plus e, prístup, e, prečo nie. Podpora obchodu tiež dôležitá téma. A drahý priateľ kolega Belder, keď sme my boli v Teheráne, pán Brok, ja a ostatní, stretli sme sa aj so židovskými zástupcami a hovorili sme s nimi o tom, aký je tu e, dialog medzi iránskymi zastupcami e, židovstva a tými e, izraelskými. Ja si myslím, že vnímajú zložitosť tej situácie a že sa tam možno vlády trošku hýbu. Ja teda dúfam, že som uspokojil pána Beldra, že som ho upokojil. Toto tiež bude súčasťou diskusie, ktorá sa bude viesť. A ešte k bodu, ktorý spomínal sa SVČ, teda delegácia. Už som to opakoval v parlamente viackrát, opakujeme to ako celý výbor, že chceme delegáciu, takže uh, buďte ubezpečení, pomôžem, podporíme vás, pokiaľ ide o rozpočet, uh, ako parlament uh, chceme, aby bola v Teheráne delegácia. Ešte na záver, čo sme počuli od uh, troch rečníkov dnes, myslím, že z toho vyplýva to, že Európa má naozaj veľkú príležitosť veľkú príležitosť. Jadrová dohoda bola úspechom z mnohých hľadisk aj pre európsku diplomáciu a Európa teraz môže je spolupracovať s iránskou stranou viac než USA momentálne. Čiže by sme chceli príležitosť využiť na náš vlastný prospech, aj na prospech Iráncov a dúfam aj na prospech ostatných. A ešte úplne na záver, pri príprave tejto správy, počas konzultácií a rozpráv v parlamente by sme mali ukázať rovnakého ducha ako dnes popoludne počas toho vypočutia a ja sa to budem snažiť. Až ďakujem za to vypočutie a teším sa na ďalší dialog s vami a ďalší dialog s Iránom. Ďakujem. Ďakujem pekne kolegovi Howitovi za tento súhrn. Ja môžem svoje vystúpenie naozaj výrazne skrátiť. Chcem sa poďakovať všetkým našim hosťom. za to, že e, s nami diskutovali, že nám predniesli e, svoje e, podnetné myšlienky. Myslím, že by bolo rozumné, keby sme pokračovali v tomto dialógu, aby sme pozorne sledovali naďalej dianie v tomto kontexte. Teraz sa dosiahla dohoda, ale je otázne, nakoľko sa bude plniť v praxi. To po prvé. A po druhé, či na základe tejto dohody Dôvera, ktorá vznikla, bude mať za následok e, ochotu Iránu angažovať sa viac v regionálnom kontexte. A to vidíme aj v tej e, vojne na diaľku, ktorá v tomto kontexte prebieha v iných susedných krajinách. E, v tomto regióne Irán by mohol zohrávať konštruktívnu úlohu v snahe nastoliť mm, pokoj. Prosím láskovo, utište sa, pán Van Orden. Musíme sa snažiť zapojiť e, do tohto procesu aj samotný Irán, pretože aj tečnická vlna súvisí e, práve s touto s touto náhradnou vojnou e, všetci regionálni partnery sa budú musieť zapojiť do e, ukončenia tohto nebezpečného vývoja z posledných rokov. Ešte raz všetkým srdečne ďakujeme za to, že si našli čas na toto stretnutie, na túto diskusiu. Teraz prejdeme k hlasovaniu o stanovisku e, kolegyne Valenciano. Pýtam sa, či je tu kolegyňa Valenciano prítomná. Zdá sa, že nie. Bude to teda to jednoduchšie.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 Keďže sme opäť eh, sami bez hostí, môžeme začať hlasovať. Prosím láskavo, pokračujte vo svojich rozhovoroch eh, mimo sály. Aj všetky rozhovory, prosím, eh, nech sa odohrávajú mimo sály. Könnt ihr die mal rausschmeißen? Začneme teda hlasovať. Kompromis 1, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej návrh 13. Kto je za? Za, ešte raz. Proti? zdržali sa zamietnuté. 15, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 16, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 2, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Ďalej, návrh 20. Kto je za? proti, Zdrželi sa, overíme si to elektronicky. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec hlasovania. 33 hlasov za, 12 proti, prijaté. Ďalej kompromis 3, kto je za? proti zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 5, kto je za, proti zdržali sa prijaté. Návrh 28, kto je za, proti Overíme si to. Nech sa páči, hlasujte. Die Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. 25 hlasov za, 24 proti, prijaté. Mr. Gala has announced before, has announced before. Pan Gáler vopred oznámil, že nemá hlasovaciu kartu so sebou. Takže 25 za, 24 proti. Teraz prejdeme k návrhu 6, e, kompromis 6, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Ďalej, kompromis 7, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Ďalej, návrh 40, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 41 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 43 za, proti, overíme si to. Koniec hlasovania. 19 za, 28 proti, zamietnuté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté, ďalej návrh 44 e, za, proti, zdržali sa, opäť hlasujeme elektronicky, nech sa páči. 44. Návrh 44. Konec hlasovania. 27 za, 22 proti prijaté. Ďalej 45, kto je za? proti, zdržali sa prijaté. 46 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9, kto je za, proti, overíme si to. Nech sa páči, hlasujte. Die Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. 20 5 za, 25 proti. V každom prípade bolo to zamietnuté. Ďalej, kompromis 10. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Also wir pardon, weil wir den kompromis nicht... Keďže kompromis 9 nebol schválený, musím hlasovať o návrhu 36. Kto je za návrh 36? proti, zdržali sa zamietnuté. Mm, to je situácia platí pre návrh 37, kto je za, proti, zdržali sa, overíme si, nech sa páči, hlasujte. Antrag, äh, die Abstimmung ist geschlossen. Konec hlasovania. 24 za, 24 proti, zamietnuté. Ďalej návrh 4, teza. za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 10, kto za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 54, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 56, e, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 57, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej 60. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 62. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 61 za, proti zdržali sa prijaté. Ďalej návrh 64, kto je za, proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 11, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 3, teza. za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 5, teza. je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 8, kto je za, proti, zdržali sa prijaté tak ako nám to odporučil kolega Peterle. Návrh 9, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Teraz budeme hlasovať elektronicky o celom návrhu. Nech sa páči, hlasujte. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec hlasovania. Stanovisko bolo prijaté 44 hlasov za, 3 hlasy proti, 2 sa zdržali. Blahoželáme pani kolegyni.